ladies and gentlemen, good morning. Dámy a páni, tak ešte raz prajem dobré ráno. Vítam vás všetkých. V prvom rade by som chcela privítať pani Kadri Simpson, dezignovanú komisárku, ktorej portfóliu bolo navrhnuté zo strany dezignovanej predsedničky komisie pani von der Leyenovej a týka sa portfólia pre energetiku. Ja by som chcela privítať všetkých miestností, vrátane teda členov výboru ITRE, ktorý je hlavným gestorským výborom pre toto vypočutie a takisto aj členov ENVY, pretože ENVY je asociovaný výbor na tomto vypočutí. Naše zasadnutie bude vysielané cez internet, takže vítam takisto všetkých tých, ktorí nás sledujú online. Chcela by som pripomenúť, že výbor ITRE je zodpovedný za energetickú politiku Európskej únie a my vieme, že energetická, zohráva, energetická, energetika zohráva kľúčovú úlohu v našej spoločnosti. Európska únia sa záväzla, že splní všetkých 5 dimenzií v oblasti energetickej únie, energetická bezpečnosť, interný energetický trh, účinnosť, dekarbonizácia, výskum, inovácia, konkurencieschopnosť. Energetika zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o plnenie Európskej zelenej dohody, ktorá bude prezentovaná v rámci prvých 100 dní novej komisie a bude to kľúčové pre celý mandát komisie. Dovolte mi teraz pripomenúť, ako toto dnešné zasadnutie bude prebiehať. V súlade teda s usmerneniami, pokiaľ ide o schvaľovanie komisie, parlament hodnotí dezignovaných komisárov na základe všeobecných kompetencií, európskeho záväzku a takisto osobnej nezávislosti. Takisto sa tu hodnotia poznatky, pokiaľ ide o budúce portfólio a ich komunikačné zručnosti. My sme zorganizovali dnešné zasadnutie nasledovne. Najprv dezignovaný komisár, kandidátka, bude mať 15-minútovú prezentáciu a potom nastane kolo otázok. Najprv teda dostanú slovo politické skupiny a potom ďalší poslanci na základe systému. A pokiaľ ide o tieto otázky, teda bude to vyzerať takto. Každá otázka je až na 5 minút. Minúta na otázku, minúta na odpoveď, minúta na doplnkovú otázku a minúta na doplnkovú odpoveď. Doplnková otázka by sa mala týkať rovnakej témy ako hlavná otázka. Budem sa snažiť e, dodržiavať čas, takže poprosím vás, formulujte tie otázky tak, aby ste skutočne dodržali pridelený čas. Čas máte indikovaný aj na e, paneloch, obrazovkách. Takže budete vedieť, ako čas plinie počas vašej otázky alebo odpovede. Takže v prvom rade Pani kandidátka, vítame vás, nech sa páči, máte na 15 minút slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, vážení členovia týchto výborov, teším sa, že som tu, nie je to poprvýkrát, čo som pred vami, pred Európskym parlamentom, ale chcela by som povedať, že pre mňa je veľmi dôležité tu byť. Som skutočne postená, že sa pani designovaná predsednička komisie rozhodla vybrať ma ako designovanú kandidátku na komisára pre energetiku. A takisto by som chcela povedať, že je pre mňa privilégiom prezentovať svoje plány na to, aby ste ho mohli skontrolovať, aby to bolo súčasť tých jednotlivých demokratických krokov. Tisícky ľudí, ktorí idú do ulic, ale po celom svete nám pripomenajú opakovane, že nie je nič naliehavejšie ako súčasné klimatické výzvy. A toto je číslo jedna, pokiaľ ide o problémy pre európskych občanov. A preto aj designovaná predsednička komisie identifikovala Európsku zelenú dohodu European Green Deal ako kľúčovú prioritu pre celú komisiu. Energetická politika bude kľúčová na to, aby v týchto oblastiach priniesla výsledky. Ja viem aj z osobných skúseností, bola som ministerkou pre hospodárstvo a infraštruktúru, bola som aj zodpovedná za energetiku a viem, aké výzvy existujú práve v tejto oblasti. Viem, že tie úlohy pred nami sú veľmi dôležité a že sú obrovské ako aj o zodpovednosť, ktorú si to vyžaduje. Za ostatných 5 rokov Európska únia urobila veľké kroky, pokiaľ ide o dosahovanie energetickej únie, a to naprieč piatich dimenzií. Všetky opatrenia tohto balíčka boli odsúhlasené zo strany parlamentu a rada to takisto podporila. Takže je to skutočne veľké posolstvo do budúcnosti. Chcela by som uznať prácu, ktorú pán Kaniete odviedol ako komisár, ako aj podpredseda pán Ševčovič, aby sme sa dopracovali tam, kde momentálne sme. Ale predovšetkým by som chcela sa poďakovať príspevku výboru ITRE a ENVY, pretože vaša práca umožnila túto tento pokrok. Vďaka Európskemu parlamentu sa podarilo zdvihnúť tie ambície v rámci tých návrhov energetický balíčka pre čistú energiu a skutočne boli tieto návrhy podporené až 80 zo strany 80 poslancov pri hlasovaní. Tuto vidíme, ako sme zjednotení. Keď sme zjednotení, tak Európska únia môže skutočne robiť veľké veci. Avšak nemôžeme zaspať na Vavrínoch. Na to, aby sme do roku 2030 dosiali naše výsledky, aby sme limitovali globálne oteplovanie na úroveň 1,5 stupňa a zabránili environmentálnym krízam, e, preto dezignovaná predsednička komisie sa rozhodla, že z Európskej únie urobí prvý európsky neutrálny kontinent do roku 2050 a navrhla Európsku zelenú zmluvu na to, aby sa predložila pod taktovkou pána Franca Timmermansa. Chcela by som dnes načrtnúť, akým spôsobom zamýšľam, ak budem teda potvrdená do pozície komisie, pokračovať práve v oblasti energetickej politiky. Ja vítam to, že Európa by mala byť do roku 2050 energeticky neutrálna. Ešte keď som bola ministerka v Estonsku, tak sme prijali energetický plán, pokiaľ ide znižovanie kleníkových plynov o 70 do roku 2030. Vtedy tieto ciele skutočne boli veľmi ambiciozne. Dnes vidíme, že Estonsko bude musieť tieto ciele ešte zdvihnúť. 33% do roku 2020 a 42% do roku 2030. To sú naše ciele teraz. Poučila som sa, že teda proces prechodu môže fungovať, ak sa urobia jasné rozhodnutia. Predovšetkým všetci energetickí aktéry potrebujú určitú istotu od poskytovateľov energie. Je kľúčové ukotviť očakávania v tých prvotných fázach a práve tá nominázia preto táto komisia by v prvých 100 dňoch mala predložiť tento zelený balíček. Kľúčové bude, aby sme mali Európsky klimatický zákon, ktorý bude stanovovať ciele energetickej neutrality do roku 2050. Pôjde to ruka v ruke s tzv. Just Transition Fund a povedala som, že budeme sa venovať aj doprave, budeme robiť ďalšie kroky, musíme z energetickej únie urobiť úspešný príbeh. Estončania majú po, povesť, že, sú, že sa pozerajú dopredu, ale na to, aby boli úspešní v budúcnosti, musíte byť e, výkonní aj v súčasnosti. Ja sa zavezujem, že budem sa venovať implementácii energetického balíčka. Urobím všetko preto, aby členské štáty predložili energetické plány do konca decembra. Každý členský štát musí zohrať svoju úlohu. V prípade nejakých nedostatkov urobím všetko preto, aby členské štáty išli skutočne správnym smerovaním a budem s nimi spolupracovať na to, aby sme dosiahli naše spoločné ciele. Musíme e, využiť plný potenciál čistej energie v rámci tohto balíčka. Máme viac než 100 e, delegovaných a implementovaných právnych aktov, ktoré musia byť implementované. Nemôže to čakať nemôžeme otáľať. Pri implementácii tejto legislatívy môžeme znížiť emisie až na úroveň 42% do roku 2030. Dezignovaná predsednička komisie povedala, že musíme byť ambicioznejší, pokiaľ ide o naše ciele do roku 2030. Zaviazala sa, že tu budú redukcie emisí minimálne 50 do roku 2030 vzhľadom na plán, pokiaľ ide až dosiahnutých 55 ak budeme zodpovedne postupovať. Ja spustím hodnotenie, ako legislatíva v energetickom sektore môže priniesť výsledky, ktoré by boli ešte ambicioznejšie. Vzhľadom na toto budem takisto hodnotiť potrebu revidovať legislatívu. Budem prispievať v práci, pokiaľ ide o uhlíkovú daň a takisto pokiaľ ide o revíziu smernice, e, ktorú bude to spadá do portfólia pána Gentiloniho. Budem sa venovať energetickej politiky, pokiaľ ide o tie neutrálne ciele, na to, že budem sa ďalej sústrediť na integrované a dobre fungujúce pravidla jasného, e, jednotného trhu. Som presvedčená, že jednotný trh prinesie konkrétne výsledky aj kľúčový, pokiaľ ide o podporu ďalších pracovných miest. Ako ministerka som sa venovala synchronizácii existujúcich sietí pobaltských štátov, je to kontinentálne zosietenie, z perspektívy Estónska takýto systém bol manažovaný a fungoval na základe harmonizovaných pravidiel. To je veľmi dôležité na to, aby dobre fungoval jednotný vnútorný trh. Energetická bezpečnosť a solidarita v časoch krízy je veľmi dôležitá. Dúfam, že tento projekt sa završí do konca tohto mandátu. Bohužiaľ, integrované trhy nie sú normou všade v Európe pokiaľ ide o elektrickú energiu, potrebujeme energetický systém, ktorý bude vychádzať z obnoviteľných zdrojov. Takisto treba zlepšiť ukladanie energie a energetickú prepojenosť. Máme tu ešte stále prekážky, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu a nedostatky, ktoré musia byť odstránené. Musíme robiť všetko preto, aby interkonektivita a ciele v tejto oblasti boli dosiahnuté, pokiaľ ide o kapacity, ktoré musia byť vytvorené pre trh. Budem sa usilovať, aby sme posilnili regionálnu spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o e, existujúce štyri skupiny na vysokej úrovni, aby spolupracovali. Takisto sa budeme sústrediť na trh s plynom. To bude zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o naše ciele v oblasti neutrality. Chcem preskúmať aj to, ako môžeme najlepšie po- sa dostať dopredu, pokiaľ ide o regulačný rámec v oblasti plynu, aby sme prispeli k dekarbonizácii prostredníctvom využívania e, hydrogénu, vodíka a ďalších plynov. Musíme takisto dať moc do rúk spotrebiteľom tým, že budú môcť používať e, kvapalné plyny. Treba povedať, že na to, aby sme dosiahli úspechy, musíme v týchto oblastiach pokračovať. Trhová integrácia takisto infraštruktúrnou výzvou. Zhruba 200 miliárd eur je potrebných do roku 2030, pokiaľ ide o investície do tých chýbajúcich prepojení v oblasti energetických trhov. Potrebujeme siete, ktoré budú schopné podporiť e, využívanie čistej energie, ako aj jej ukladanie. Treba využiť celkový potenciál našich transeurópskych sietí, budem sa snažiť završiť tú revíziu ten E do roku 2020. E, e, vyžaduje si to všetko veľa investícií. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme na európskej úrovni k dispozícii na to, aby sme využili a stimulovali aj súkromné investície kombinované financie v rámci budúceho viacočného finančného rámcu sa to, to sa môže dostať až na úroveň 130 miliard eur. Energetická účinnosť je prioritou princíp energetickej účinnosti, ktorá má byť ako prvá, toto má byť kľúčové, na to, aby sme zlepšovali energetickú výkonnosť budov a aby sme urýchlili renovácie budov, toto môže urobiť veľkú zmenu. Avšak prekážky sú veľmi dobre známe, môžeme preskúmať nové riešenia, predovšetkým pokiaľ ide o otázku financovania. Dobré príklady napríklad máme v sociálnych ubytovaniach, to sa nájde v viacerých členských krajinách. Som presvedčená, že dosiahneme neutralitu v oblasti klimatických úsilí. E, môžeme takisto pozbudiť priemyselné odvetvy, aby v tejto oblasti e, vybudovali nové pracovné príležitosti, a skutočne Európa v tejto oblasti pôjde v predvoji. Vidím, že treba i urobiť v viacerých oblastiach zlepšenia. To je kľúčové na to, aby sme splnili naše ciele. V neposlednom rade budem e, veľkú pozornosť venovať aj tomu prepojeniu medzi energetikou a spotrebiteľmi a pokiaľ ide aj o dopad, ktorý má energetika na životné prostredie prostredie. Ja som liberálkou a ja som vždy verila v jednotné slobody jednotlivcov bez toho, že by sme zabudali na pravidlá férovosti. Klimatický prechod bude mať dopad na všetkých a bude sa to týkať niektorých viac, niektorých menej. Môžem citovať aj štatistiky, ale nejde tu o čísla. Ide tu skutočne o skutočných ľudí, o ich životy a o ich každodenné príbehy. Sú tu celé sektory, celé rodiny, celé dediny, od Galície až po, Švédska, až po Švédsko. Tu sa zaznamenajú veľké zmeny. A ja viem, ja teda pochádzam z Estonska, ja, ja viem, že ešte stále sa používa uh, bridlicový plyn. Dezignovaná predsednička komisie povedala, že vytvorí eh, fond pre prechod na to, aby sa podporili regióny, ktoré budú postihnuté práve týmto prechodom. Uh, je to nápad, ktorý má rozpracovať ďalej parlament. Istotne pán profesor Buzek si na to dobre spomína. Ja vnímam tento fond ako niečo, čo umožní regiónom na to, aby sa rozvíjali a financovali konkrétne projekty, ktoré budú môcť transformovať hospodárstva a vytvárať pracovné príležitosti. Môžeme nadviazať na existujúce napríklad uholné regióny na to, aby sme v týchto oblastiach urobili skutočne úspešný príbeh. Pre mňa férovosť však znamená aj nový boj proti energetickej chudobe. Nie je akceptovateľné, aby 8 európskej populácie to znamená 50 miliónov občanov, nemalo možnosť vykúriť si svoje vlastné domy a aby e, mali problémy v tejto oblasti. Chcem využívať, aby e, sme implementovali jednotlivé predpisy, ktoré sa týkajú toho energetického observatória. Ja by som chcela byť v kontakte aj s jednotlivými regiónmi na to, aby sme e, skutočne postúpili v tých oblastiach, ktoré som spomenula. Európska Európa nemôže byť neutrálna bez toho, že skutočne by sme investovali aj do výskumu a inovácií, na to by sme rozvíjali nové technológie. Európska únia je takým obrom v oblasti výskumu a energetike. Sme hneď na druhom mieste po Spojených štátoch amerických. Sme svetovými lídrami, pokiaľ ide o energetické vzory, avšak treba si uvedomiť, že náš výskum nepostupuje dostatočne rýchlo. Budem spolupracovať s kolegyňou Maria Gabriel na to, aby sme Horizon Europe využívali ako katalizátor pre ďalšie súkromné verejné investície. Náš strategický technologický plán má potenciál a musíme ho využiť skutočne na maximálnej možnej miere. Chcela by som rozvinúť aj agendu, pokiaľ ide o digitalizáciu v oblasti energetického sektoru, pokiaľ ide o prepojenie na e, balíček čistej energie a ďalšie oblasti, ktoré sú v tejto oblasti dôležité. Avšak sú tu aj ďalšie aspekty, napríklad umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Európska únia musí apelovať na ďalších emitentov emisí, aby boli dôslednejší, pokiaľ ide implementáciu Parížskej dohody. Ja budem využívať energetické dialógy na to, aby sme otvorili trh pre našu čistú energetiku a ciele v tejto oblasti a samozrejme budem podporovať aj dodav- zaručenie bezpečnosti dodávok. Je na čas, aby sme posilnili silu našej meny, aby sme mali viac energetických kontraktov, ktoré by mali byť uzatvorené v Európe. Energetika môže prispieť k stabilizácii aj našich susedných oblastí, napríklad pokiaľ ide o Ukrajinu, kde trilaterálny dialog s Ruskom musí pokračovať na to, aby sme dosiahli dohodu ešte do konca tohto roku. Už celé roky, alebo dlhé roky som bola členkou Estonského parlamentu a preto chcem spolupracovať s Európskym parlamentom, chcem vysvetľovať to, čo robíme, jednotlivé kroky a postupnosti na to, ako sa dopracovávame k jednotlivým výsledkom. Budem vždy k dispozícii. Ja som síce vyrástla v Estonsku, keď Európa bola pre nás iba senom, snom a verím v Európu som ochotná splniť si svoju úlohu, keď Európa sa zavezuje plniť viac cieľov v tomto odhodlaní, ale zároveň pristupujem k tomu skutočne pokorne. Počítam s vašou podporou a som istá a presvedčená, že spoločne môžeme vytvoriť Európu, ktorá bude skutočne lídrom v oblasti energetickej politiky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani Simpson. now it's uh, time for... Uh, a teraz nastal čas na otázky. A teraz nastal čas na otázky. Pripomínam, že každý máte 5 minút na otázku, 1 eh, minútu na otázku, 2 minúty na odpoveď, potom ešte otázka, minúta a odpoveď, minúta prvý. Dostane slovo Ježi Buzek, eh, ITRE. Uh, thank you for your speech, Madam Commissioner. Ďakujem eh, za váš prejav, pani dezignovaná komisárka. Za posledných 5 rokov sme boli veľmi úspešní v mnohých eh, legislatívnych snahách, aby sme završili energetickú úniu. A teraz našou prvou úlohou je plne, bezodkladne implementovať eh, to, čo nám v legislatíve ešte chýba. A ten, transformácia v energetike je dôležitá. Spravodlivý fond transformácie, to bude určite jeden z najdôležitejších sloganov. Očakávam, že zohráte kľúčovú úlohu. A moja otázka je, ako uľahčiť rôzne investície do nízkoenergetickej infraštruktúry, mm, e, kúrenia a tak ďalej zo zdrojov EÚ, z privátnych zdrojov, napríklad z Fondu regionálneho rozvoja alebo z Európskej investičnej banky. A ako zabezpečíte, aby sme využili plný potenciál plynu v tejto energetickej transformácii? Ďakujem, pani Simpson. Ďakujem pekne, pán profesor Buzek, za vašu otázku. E, než vám odpoviem, dovolte mi ešte raz vyzvinúť význam toho, že výbor ITRE a vy špeciálne ste počas predašlých rokovaní presadzovali tento balík čistej energie. Môžem len potvrdiť, že tá práca, ktorá sa už realizovala, vytvorila veľmi dobré základy, na ktorých môžeme stavať. Pýtali ste sa teda na budúce financovanie a naozaj je pravda, že ak zvýšime ciele, tak najväčšou prekážkou bude financovanie najmä projektov energetickej efektívnosti. Zároveň vieme, že prebiehajúce rokovania o ďalšom viacročnom finančnom rámci mainstreamujú e, investície klimatickej povahy a z tohto dôvodu môžeme očakávať, že bude k dispozícii viac prostriedkov, viac fondov na projekty, ktoré prispejú k energetickej efektívnosti, projekty, ktoré sa budú týkať obnoviteľných zdrojov energií a sieti. Momentálne sa realizuje analýza v Európskej investičnej banke o budúcom postupe e, poskytovania úverov a myslím si, že je veľmi dobré, že Európska investičná banka alebo jej čas sa teda stane klimatickou bankou, čiže bude poskytovať mm, dodatočné e, investičné prostriedky a budem veľmi úzko spolupracovať s komisárom Gentilonim a budeme tiež e, spolupracovať s Európskou investičnou bankou, aby úverové kritériá boli v súlade s našimi klimatickými cieľmi. a s európskymi princípmi. Ďakujem. Ďakujem. Doplňujúca otázka, pán Buzek. Ďakujem pekne ústredné kúrenie je veľmi eh, dôležité z tohto pohľadu, aj individuálne kúrenie. A moja otázka, eh, teda mm, týkajú sa sa sektoru plynu. Máme tu revíziu smernice o plyne. My sme vlastne počas posledného mandátu to všetko ukončili. A teraz ide o skontrolovanie implementácie eh, legislatívy EÚ na našom území. My sme zvýšili vlastne hospodárskú súťaž v sektore plynu, aby sme mali nejaký nový aby sme mali nové impulzy v tejto oblasti. Ja sa teda chcem opýtať, či ste pripravená plne implementovať smernicu o plyne, teda respektíve jej revidovanú verziu, napriek protestom Ruska, pretože veľmi dobre poznáme a vieme o týchto proces, protestoch. Ehm, vo všeobecnosti bolo by to veľmi užitočné aj z pohľadu ústredného kúrenia, individuálneho kúrenia, minimálne v 15 členských štátoch. Ďakujem pekne, pani Simpson. Ďakujem pekne, pán profesor Buzek. Áno, správne ste spomenuli, že plyn je dôležitým nástrojom eh, v tomto prechodnom období. Je to nesmierne dôležité, pokiaľ ide o to ústredné kúrenie a ostane to tak, pretože možno je to nákladovo najefektívnejšia alternatíva ktorá nahradí e, uholné elektrárne alebo e, teda uholné e, kúrenie teda, alebo ústredné kúrenie na uhlie. Naše zdroje samozrejme treba diverzifikovať. Ak hovoríme o plyne, tak v blízkej budúcnosti už nehovoríme iba o zemnom plyne, ale viac aj o bioplynoch, vodíkových plynoch, ktoré nám môžu pomôcť eh, v týchto sektoroch, eh, ktoré sa môžu prepájať, napríklad kúrenie, chladenie a využívanie energie v priemysle alebo v doprave. Ďakujem. Thank you. Um, next speaker is Mr. Pán Zorino, poslanica SAD, výbor ITRE. Signore komisár indigitáda. Pani dezignovaná komisárka, opísali ste aspekty ekonomiky. A všetci, ktorí sa vyznajú v ekonomike, samozrejme nemôžeme zabudnúť na dopad, aj sociálne dôsledky takéto energetické transformácie a preto e, spravodlivá a férová transformácia e, vždy bola prioritou sociálnych demokratov v tomto parlamente. Preto potrebujeme aj váš záväzok, e, záväzok teda zo strany komisie. Veľmi rád som si vypočul vaše slova na úvod. Fond pre spravodlivú transformáciu musí byť robustný. A určite aj Elisa Ferreira zohrá svoju úlohu v tomto procese. Môžete nám teda povedať, ako e, predpokladáte, že podporíte Elizu Ferreiru v jej úlohách a v cieľoch spravodlivá transformácia a fond spravodlivé transformácie. Má to byť nejaká samostatná politika, alebo to bude súčasťou väčšieho plánu na usmernenie transformácie zodpovedným a spravodlivým spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Zoríňo, ďakujem za vašu otázku. Eh, Fond spravodlivej transformácie naozaj bude pre mňa veľmi dôležitý, pretože to je nástroj, ktorý budeme môcť využívať, aby sme počas tejto transformácie k uhlíkovej neutralite eh, aby sme zabezpečili, že ne, neostane zabudnutý žiadny región je to nástroj, ktorý bude užitočný pre regióny, kde sa využíva uhlie a iné pevné palivo. A takisto bude to dôležité pre ostrovy, ktoré nie sú prepojené s pevninou. Čiže malo by to byť zacielené na tieto regióny, ale treba mať na pamäti, že tie regióny sú veľmi odlišné. Nie je teda nejaké jednotné riešenie pre všetky regióny, ale táto stratégia, ako sa lepšie pripraviť na odklon od uhlia, tá stratégia bude musieť byť individuálna pre každý región či každú krajinu. Fond spravodlivej transformácie mm, navrhne komisárka Ferreira, ale nemal by to byť iba fond, ktorý využíva existujúce možnosti, mal by využívať aj podporu členských štátov a mali by tam e, vplynúť aj súkromné financie. Najväčším plusom tohto fondu je, že sa začne uplatňovať ešte pred, tou, e, pred tým obdobím e, prechodu od uhlia, čiže je to plán, ktorý krajinám pomôže ešte predtým, než e, teda stratia e, pracovné v sabánskom priemysle a pomôže to otvoriť nové príležitosti. Ďakujem. You may finish your uh, sentence, it's just an indication. svoje vety samozrejme môžete dokončiť, ten čas je tam len taký indikátor. Doplňujúca otázka, pán Zorinio. Ďakujem pekne, pani komisárka. Bez pochyby e, spravodlivá, férová transformácia musí spájať a, a aj regióny, e, kde teda Banský priemysel, ale nemalo by to byť iba o konverzii, mala by to byť taká energetická transformácia v celej únii. Nemal by to byť len taký konvergenčný fond. Ak vysoké sú vaše ambície? Aká je úroveň vašej ambície? Pokiaľ ide o nové politiky, treba ich podporiť novým financovaním. Európsky parlament má v tomto fonde alokovaných 4,8 milióna. Myslíte si, že je to adekvátne, aby to vykrylo tie výzvy, pred ktorými sa ocitáme a vieme, že financie budú doplnené aj úvermi, ale chcel som sa trošku viac dozvedieť o vašich ambíciách, pokiaľ ide o tento fond. Pani Simpson, ďakujem pekne. Tento fond spravodlivej transformácie je konkrétne opatrenie, ktoré pomôže regiónom, ktorý sa najviac dotkne vlastne uh, odchod od uh, ťažby uhlia a teda využívania fosílneho paliva. Existujú rôzne opatrenia, ako dosiahnuť eh, konkurencieschopné ceny, dostupné ceny a to je dôležitou súčasťou procesu dekarbonizácie, aby tie ceny energií boli dostupné a aby zdroje boli bezpečné, ale na dosiahnutie eh, tohto lokálne produkované obnoviteľné zdroje nemusia byť drahšie než fosílne palivá, ktoré majú veľmi volatilné ceny. Aj vieme si predstaviť budúce investície, ktoré pomôžu lokálnym komunitám, aby e, sa postarali o produkciu energie a čo je najdôležitejšie, energetická efektívnosť, aby teda spotrebitelia e, skonzumovali menej energie, potrebovali skonzumovať menej energie než teraz. Ďakujem. Nasleduje pán Petersen, člen Riniu, výbor ITRE. Ďakujem, pani predsednička, budem hovoriť po dánsky. Øh, Na úvod vám chcem poďakovať za veľmi komplexné písomné odpovede, ktoré sme dostali. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé čítanie. Mám otázku týkajúcu sa udržateľnej energie ak chceme mať do roku 2050 v Európe klimatickú neutralitu, tak udržateľná, respektíve obnoviteľná energia musí zohrať lepšiu úlohu. Inak ciele nedosiahneme jedine s tým, že väčšiu úlohu budú zohrávať obnoviteľné zdroje. Cena veternej a solárnej energie zásadne klesla za posledné roky, takže sa obideme aj e, z veľkej miery bez dotácií a to je jedna z tých veľkých revolúcií. Takže ak sa naozaj na to zameriame, tak tie obnoviteľné zdroje môžu v tej zelenej, zelenej transformácii zohrať veľkú úlohu. Máme e, jednu z najlepších veterných energií vo svete, môžeme e, konkurovať aj v Blízkom východu, ak sa na to naozaj zacielime, ale budeme musieť využiť viac aj tie veterné parky na mori. Čiže ako vy, ako komisárka, eh, zvýšite využívanie tejto energie, najmä v Severnom mori. Ďakujem. Eh, ďakujem, pán Petersen. Súhlasím, že potrebujeme viac eh, tých schopností mm, obnoviteľných zdrojov a musí to ísť ruka v ruke s nejakou akceptáciou zo strany verejnosti, čiže tieto veterné parky, ktoré sú na mori, e, tie sú, zdá sa, nejak viac akceptovateľné ako tie blízko pri pobreží. Je teda potrebné, aby viaceré členské štáty veľmi úzko spolupracovali, aby vybudovali tieto offshore e, parky, A na budú- v budúcnosti bude na to mechanizmus spolupráce, v ktorom teda viaceré členské štáty budú môcť vybudovať takéto zariadenia obnoviteľnej energie, či už to budú teda veterné parky alebo solárne, offshore, teda na mori a A toto bude taká mm, časť v e, fonde Connecting Europe práve na túto vnútornú spoluprácu medzi členskými štátmi. No a potom tam bude budúci mechanizmus aukcií, kde budú možné také štatistické transferové operácie pre tých, ktorí nemajú také výhodné podmienky environmentálne. Takýto mechanizmus už funguje. Pred dvomi rokmi bolo Estonsko jednou z prvých krajín spolu s Litvou, ktoré využili tento štatistický transfer a pomohli sme Luxembursku, a vysplnilo svoje ciele. Ale teraz to bude eh, trošku pokročilejšie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Doplňujúca otázka, pán Petersen. Ďakujem pekne. A ďakujem za vynikajúcu odpoveď. Je absolútne nevyhnutné, aby sme mali financovanie a financujúce mechanizmy, ak máme dosiahnuť ambície, ktoré sme si stanovili a ak máme bojovať proti zmene klímy a využiť viac takýchto veterných parkov na mori. Ako teda ako komisárka zabezpečíte, aby sme mali relevantné financie? Hovorili ste o fonde Connecting Europe, o ktorom sme e, rokovali pred voľbami a 15% sa má venovať cezhraničnej spolupráci v oblasti energetiky. Ako teda budeme, budete e, pracovať e, na tej regionálnej spolupráci, napríklad Severné more a Pobaltie? aby sa to mohlo eh, brať do úvahy na takéto financovanie. A k tomu, čo hovoril pán Buzek a o tých úveroch, ako môžeme zabezpečiť, aby sme lepšie eh, bojovali proti klimatické zmene a eh, podporili sme zelený vývoj. Ďakujem. Ďakujem za túto otázku. Obnoviteľné zdroje a tieto budúce projekty potrebujú in, rôzne e, druhy financovania. Čiastočne sa dajú financovať z fondov CEF, ale môžu to byť aj veľmi e, veľké projekty, čiže bude potrebné spolufinancovanie e, buď zo súkromných bank alebo z Európskej investičnej banky, e, sa, z ktorej sa teda čiastočne stane klimatická banka. Zároveň treba mať na pamäti, že technológia za posledné 10 ročie zlacnila a čo skoro bude konkurencieschopná pri trhových cenách. Takže je šanca, že nebudú potrebovať e, žiadnu, žiadne podporné programy, ale táto časť pre obnoviteľné zdroje, to bolo práve vytvorené na podporu cezhraničnej spolupráce medzi rôznymi členskými štátmi, aby teda neinvestoval každý z nás do nášho vlastného územia, ak by bolo rozumnejšie investovať spoločne. Ďakujem. Thank you. Next speaker is Mr. Mini. Ďakujem, pán ministro, za zelených. Chair, uh, the climate emergency, yeah. The... Klimatické taká núdzová situácia je jedno z najväčších víziev a, víziev a existenčných hrozieb, ktoré musíme zvládnuť v našom živote. Vy ste vo svojich písomných odpovediach sa zaviazali k cieľu dekarbonizácie do roku 2050 a takisto na rok 2030 ste si stanovili ambiciozný cieľ, ale ja trošku sa obávam, pokiaľ ide o e, váš postoj ku klíme, pretože vaša e, strana odmietla e, účasť Estonska na tejto stratégii, keď ste boli vo vláde a takisto ste podporovali E, ropný priemysel v krajine a estonská vláda momentálne plánuje podporiť e, miliardovú investíciu do bredicového e, plynu, čo má podporiť komisia. Takisto sa tu hovorí o ďalších dotáciách do elektrárne, čiže ako sa toto všetko zladí s ambicioznou klimatickou politikou a ako môžete nás presvedčiť, že ste sama osobne angažovaná v týchto eh, politických eh, ambicioznych cieľoch. Ďakujem. Ako som už povedala na úvod, naozaj bola som ministerkou estonskej vlády zodpovednou za energetiku a v tomto období sme prijali dlhodobý energetický akčný plán, ktorý uvádzal, že Emisie skleníkových plynov sa znížia do roku 2030 o 70 a paralelne máme dlhodobý klimatický plán, ktorý cieľ stanovoval, že do roku 2050 e, znížime e, emisie skleníkových plynov o 80 To bolo pred dvomi rokmi a bolo to dosť ambiciozne. Na začiatku tohto roka áno, Mali sme to úrovni, e, rozhodnutie na úrovni parlamentu a naša, naša administratíva teraz urobila dopadovú štúdiu, čo treba urobiť, koľko to bude stáť, aby sme dokázali dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. A tento týždeň v Estonsku sa práve o tom diskutuje na úrovni vlády. A môžem teda povedať, že ja sa 100% angažujem v tejto ambícii a som presvedčená, že estonská vláda, keď sa k tomu zaviaže, tak tiež dosiahne ten výsledok, tak ako to bolo pri aktuálnych cieľoch, cieľoch na rok 2030. Estonsko patrí k tej skupine zeleného rastu, že sme boli veľmi ambiciozni. Ďakujem. Doplňujúca otázka, pán ministro. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem za váš záväzok, ale nezodpovedali ste otázku, e, pokiaľ ide o dotácie fosilnej infraštruktúry a čo sa týka cieľu 2030. Von der Leyen sa zaviazala, že zvýši sa E, ten klimatický cieľ EÚ na 50 až 55 čo v podstate ešte stále nie je v súlade s parížským cieľom, čiže veľa toho ešte treba urobiť. A pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a efekt, energetickú efektívnosť, tak súčasné členské štáty vo svojich programoch nesplňa ani súčasné ciele. Takže naozaj treba urobiť veľa a je tu veľká e, príležitosť veľká veľká možnosť investovať do e, obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, čo bude teda súčasťou toho Green Dealu. Ale komisia bude aktívne riešiť e, teda e, tú priepas medzi cieľmi a e, na úrovni e, komisie a členských štátov. Hovorte ešte trošku o konkrétnych opatreniach. Thank you and yes, I have... Áno, Vrátim sa k prvej otázke o bridlicovom plyne. Už tak to je historický e, tradičný zdroj energie v Estónsku. Teraz, keď funguje e TS vysoké ceny e, maria jeho konkurencieschopnosť, takže výroba energetiky z bridlicového plynu sa znižuje a namiesto toho dovážame nordickú energiu, jadrovú z Fínska, ale tiež z, e, z e, Ruska. A takisto máme e, obnoviteľné energie. Takže naše ciele, verím, že ak budeme vážne implementáciu trešej siete, tak energetický sektor bude v stave plniť to, čo bolo slúbené Musíme sa potom dohodnúť na ďalších krokoch, ako navýšiť e, hodnoty. E, pani zvolená predsednička slúbila 50% až 55% a ja sa e, prikláňam k slúbeným cieľom. Za IT pán Buchec výboru ITRE. Dobrý deň, som tu. Pani Simpson, akčný plán na financovanie trvalodržateľného rastu. Európska komisia tu avizovala financovanie udržateľných financí. Z marca, v marci 2018 sa toto avizovalo. Tento parlament bol potom absolvoval prvé čítanie. Tento koncept bude viesť k skresleniam trhu a ťažko pochopiteľné je, že súkromný e, sektor tu má participovať 180 miliardami eur ročne, aby sa implementovali ciele. Ako hodnotíte, pani Simpson, to, že európsky súkromný sektor na financovanie takejto ideologickej politiky e, pošliapáva vlastne princípy e, trhovej slobody? Pani Simpson? Ďakujem za vašu otázku. Som presvedčená, že pokiaľ ide o naše klimatické ciele, každý musí musí každý prispieť svojim dielom a tiež náš súkromný sektor môže mať prínosy z postupného odstavovania fosílnych palív a rozhodne dokáže mať prínos z budúceho výskumu a inovácií, pretože ak Európa má byť lídrom, viac inovácií nám prinesie nové pracovné miesta, rast a zvýši našu konkurencieschopnosť súčasne, ak e, sa prikloníme k klimatickým cieľom, musíme byť presvedčení, že to urobíme nákladovo výhodne, tak, aby v každej chvíli sa naše energetické zdroje zabezpečili, aby to nebola hrozba pre našu energetickú bezpečnosť Energetické ceny by mali zostať e, disponibilné. Nie je prípustné, aby e, sa zvýšili naše faktúry obrovským spôsobom a ak si zabezpečíme tieto základné východiska, no už tak potom je totiž potom možné je možné takto dosahovať naše klimatické ciele. Doplňujúca otázka. Takže budem sa pýtať konkrétnejšie, lebo to presne nebola odpoveď. Nejde o, o tú otázku, že súkromný sektor by mal prínos z toho, z toho odstávania. Ale práve v, v rámci tohto balíčka sú tu konkrétne balíčky na podporu našeho priemyslu, ten priemysel má pred sebou obrovské zmeny. To znamená, že vlád, práve kvôli tejto zmene budú energetické ceny výrazne rásť. Well, um... Nuž. Táto otázka pre Európsku úniu, že naše energetické e, ceny by mali zostať jednoducho konkurencieschopné a dosahovať to, aby sme vedeli urobiť viacero vecí, napríklad podporovať investície e, do sietí, nenechať tieto investície pre spotrebiteľov. Viac vieme urobiť pre otvorený konkurencieschopný trh s veľa poskytovateľmi a potom teda ceny by boli, mali byť prístupnejšie pre spotrebiteľov a firmy. Ak naše trhy budú prepojené, ale nie sú zatiaľ, chýbajú e, ešte a sú tu e, zlomové body, ktoré nefungujú, tak potom budú, bude môcť byť poskytovaná obnoviteľná e, energia, obnoviteľná energia pre väčšie trhy. Toto bol hlavný cieľ balíčku zelenej energie, aby spotrebitelia boli v centre energetického trhu a cena zostane stále prístupná. Ďakujeme. Pán Krasnodebský za EKR je ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka v nedávnom rozsud, rozhodnutí, pokiaľ ide o e, e, plyn, vody, Európsky súdny dvor poprvýkrát hovorí o, prvýkrát o princípe energetickej solidarity. Tak ako vieme, je e, súčasťou zmluv v článku 194 zmluvy o Európskej únie, fungovanie EÚ teda. Rád by som sa vás spýtal, váš názor, na váš názor ďalšie e, aplikovanie tohto princípu. Ako budúca komisárka podpošiť podporíte koncept povinného, povinných záťažových skúšok e, dopadov na bezpečnosť dodávok, e, pokiaľ ide o nové v projekty energetickej štruktúry. Vyviniete kritéria, indikátory, ktoré nám umožnia posúdiť princíp energetickej solidarity? Alebo kom, ponúkne komisia presné kritéria, aby sa posudzovali prípady, keď je tu negatívny dopad na dodávky v súlade práve s touto e, smernicou o plyne. E, pani Simpson? Ďakujem za vašu otázku, pán Krasnodebský. Áno, je to veľmi dôležité, aby v kontexte plynu sme veľmi vážne brali aspekt solidarity. Ako ste boli veľmi správne spomenuli, v tomto nedávnom súdnom e, prípade bolo tu rozhodnutie e, o tento prípadu Opel, e, že tento princíp solidarity je dôležitý. Som presvedčená, že keď hovoríme o budúcich, budúcom nastavení trhu s plynom, už tak toto je hlavným pilierom, na ktorom sa dá stavať. Takže, keď hovorím o plíne, treba mať na pamäti to, že je veľmi dôležité diverzifikovať rôzne zdroje. Z tohto pohľadu E, si počína Polsko veľmi dobre. Máte energetický e, terminál spojenia s e, Litvou a napojenie na plynovodu na Norsko, takže viaceré zdroje a takáto je situácia, ktorá, ktorú mnohé členské krajiny zatiaľ len zamýšľajú. Ďakujem. Ak chcete, máte ešte čas. You still have time if you wish. Mr. Um, want to put a follow-up question? Pán Krasnodemský, doplňujúca otázka. Taká všeobecnejšia. Hovoríme o, tom, o tej transformácii k tej neutrálnej ekonomike, klimaticky neutrálnej ekonomike. Ako možno zabezpečiť konzistenciu tej transformácie princíp technologickej neutrality. Záruky zo zmluv. To znamená, že sú podľa nich, podľa zmluv zodpovedné členské krajiny za svoj vlastný energetický mix. Nech sa páči, pani Simpson. Nuž. No ak som túto doplňujúcu otázku dobre pochopila, no už tak pýtate sa na budúce vyhliadky investícií do, plynovej, do plynu. Je pravdou, že mix, energetický mix e, si rozhodujú členské krajiny a vieme, tom prechodnom období podiel plynu ako zdroja energie sa výrazne nezníši, pretože viaceré členské krajiny nahradia e, uhlie plynom. Ale keď hovoríme o budúcich investíciách, treba mať na pamäti, že tieto investície do plynových sietí by mali obstať v budúcnosti. A tu mám na mysli to, že sú tu i iné e, typy plynov než prírodný zemný plyn, plyn e, kde ide o ich e, rozdielny ekologický odtlačok. Mali by sme investovať do vodíka a ďalších plynov a tieto siete by mali byť do tej miery odolné v budúcnosti, aby mohli teda byť vhodné aj po roku 2030, ale, dokiaľ, ale keďže sme v prechodnom období e, sieťové, teda plynové siete a interkonektory v tomto zmysle budú naďalej financované. Ďalším rečníkom je pán Botenga Zague. Dobrý deň, ďakujem. E, trošku sa spýtam konkrétnejšie, e, hovorím od, odtiaľto. Vo vašom e, popise vašeho portfólia ste hovorili o potenciále e, skvapalneného plynu. Práve ste o tom hovorili a ja budem naozaj veľmi konkrétny. Aké opatrenie zamýšľate? Znamená to, že budete investovať do infraštruktúry plynovej? E, finančne sa výrazne budete smerovať týmto smerom, alebo a, a po druhé potom pokiaľ ide o revidovanie smernice eh, o zdaňovaní energií, kde ste povedali, že chcete k nej prispieť, ona bude stanovovať minimálne zdaňovanie palív, eh, elektrické energii. Ja by som rád vedel, použite ju na zniženie emisí a aké palivo, na ktoré sa zameráte a ako. You, Ďakujem, pani Simpson. Ďakujem. Isté, v eh, mojom eh, eh, liste je naozaj odsek o energetike a otázke zabezpečenia našej nezávislosti energetickej, aby sme diverzifikovali zdroje plynu a z rôznych, a z rôznych častí, v rôznych častiach EÚ. To znamená, že investície tu budú na to, aby sme sa prispôsobili týmto trasám Prebiehajú e, investície momentálne v Chorvátsku. Taktiež e, v pobaltskej oblasti, v Poľsku. Pokiaľ ide o zdaňovanie e, energii, hovorím o tom v popise svojej náplne. Budem hovoriť o tom s kolegiom. A je pravdou, že smernica o zdaňovaní energii 15-ročná smernica nám nepomáha výrazne takým spôsobom, ako by mohla, na dosahovanie na našich energetických e, a klimatických e, cieľov. Problém je hlavne v tom, že stále umožňuje daňové výnimky pre fosílne palivá Tá súťaž medzi e, fosílnymi palivami a obnoviteľnými je zložitá kvôli tomu a túto tému treba riešiť. Ak sa vám má pýtate, aký typ dane, daňových návrhov e, predložím, už tak budú zodpovedať našim energetickým a klimatickým cieľom a budú smerovať obnoviteľným, k podpore e, konkurencie schopnosti e, e, obnoviteľných energií. Nech sa páči, máte, pán Botenga, doplňujúcu otázku. Tak trochu mám strach, keď vás počúvam, že to posolstvo, ktorý, ktorú pretlačajú žlté vesty alebo mladí za klímu, že nie je počuté toto posolstvo. Je jasné, že ak chceme že e, e, e, mladí žiadajú investície do obnoviteľnej energií. Nemôžete to jedno euro investovať dvakrát dvoma smermi. Ak ho raz investujete do znečistujúcich energií, nemôžete ho dať do obnoviteľných. Treba byť naozaj jednoznačný v porovnaní obnoviteľných a znečistujúcich. A otázka potom je, kto to bude platiť zasa, že to buď, mám dojem, že to bude uvalené na, na, na pracujúcich a nie na nadnárodné spoločnosti. Viete zaručiť, a, a akým spôsobom to pôjde? Ďakujem. Ďakujem, pán Botnenka. Ja vás môžem uistiť, že posolstvo mladých ľudí e, dobre načúvame a akčný plán na splnenie e, alebo naplnenie ich očakávaní e, tu je bude tu výrazný nárast investícií do obnoviteľných energií a je tu množstvo spôsobov, ako tak učiniť. Jeden z nich je ten, že tu budú EU fondy. CEF, už som hovorila, uh, Horizont Európa, program LIFE. Ďalšia opcia je, je uh, sú, uh, uh, súkromné prostriedky, uh, pôžičky, určité programy, ktoré budú súčasťou úloh alebo portfólia pod predsedu Dombrovskisa. A ja som presvedčená, že pokiaľ ide o budúce investície, Európska investičná banka sa stáva klimatickou bankou a bude zostávať kľúčovú úlohu spoločne, dokonca aj v, v, v ďalšom VFR e, Európskej únie tu bude dvojnásobok zdrojov na energetiku, e, výskum a jednotlivé siete, než tomu bolo v predpošlom období. Ďakujeme. Chcem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že veľmi meškáme, takže držme sa času, ako sme sa dohodli na začiatku. Druhé kolo rečníkov, pán Djörk z, za EPP z výboru ITRE. Nech sa páči. Thank you, Commissioner Designate. Ďakujem veľmi pekne. Všetci e, zdieľame ambície, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu EÚ. Treba však pochopiť, že úspešná implementácia závisí od podpory verejnosti, aby sme zabezpečili, že občania našich krajín budú mať plné informácie o procesu, aby sa zaručilo, že nikto nebude nejak e, opomenutý. A preto mám konkrétne otázky. Aké kvantifikovateľné analýzy môžete poskytnúť a kedy, pokiaľ ide o pretlačiteľnosť cieľov do roku 2050? Koľko času potrebuje komisia na to, aby ste e, urobili dopadové štúdie, ktoré sa budú týkať všetkých regiónov? A ako môžete zabezpečiť, že tento e, plán nebude viesť k narastu cien a nepoškodí konkurencieschopnosť účastníkov trhu a členských krajín? Ďakujem. Pani Simpson. Ďakujem vám, pán Dürk, za vašu otázku. Iste, toto mnohé, mnohí poslanci e, a či členské krajiny považujú za zdroj obavy. Ten, tie náklady prechodu by mali byť spravodlivé. Hlavne ak máme na pamäti to, že členské krajiny nie sú v rovnakom štartovacom, e, štartovacej situácii. Sú tu štáty, ktoré sú naďalej závislé od fosílnych palív a krajiny, kde, ktoré sú v inej situácii. Spýtali ste sa, aký konkrétny plán tu bude do roku 2000, na stratégiu do roku 2050. Môžem vám prislúbiť, že budem úzko e, spolupracovať s pánom e, podpredsedom komisie Timmermansom, ktorý bude tým komisárom, ktorý, ktorý bude vlastne e, tvoriť klimatickú legislatívu. Predtým tu musia byť e, štúdie dopadu, budeme mať naozaj komplexný plán, ako možno dosiahnuť ciele do roku 2050, e, do roku 2021 bude tento plán. E, ja zodpovedná za energetiku budem musieť zabezpečiť to, že paralelne s týmito ambicioznými klimatickými cieľmi zabezpečíme aj naš, e, záujmy našich spotrebiteľov, našich podnikov, že im poskytneme dostupné a konkurencieschopné e, formy energie a v tomto ohľade budeme musieť investovať do našich energetických sietí. Súčasne však e, musíme využiť existujúcu sieť, takže nemala som ešte príležitosť hovoriť o, prínosoch vnútor spoločného e, alebo interného trhu. Budeme mať určite čas, e, možnosť na to neskôr. Doplnková otázka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Spomenuli ste princíp technologickej neutrálnosti vo vašich odpovediach, takisto aj v písomných reakciách. Súhlasím s tým a v, tomto, v tejto súvislosti by som zdôraznil, že stredoeurópsky región, pokiaľ ide rozmiestňovanie nukleárnych elektrární, je nepostradateľný, pokiaľ ide elimináciu uhlíkových emisí. Súhlasíte teda, pokiaľ ide o to hodnotenie Medzinárodnej energetickej agentúry, že bez dodatočnej nukleárnej energie ten prechod bude oveľa drahší a problémovejší. Akú úlohu by ste teda pridelili nukleárnej energii, pokiaľ ide o nový plán pre udržateľnosť? Ďakujem pekne, pani Simpson, môžete reagovať. Ďakujem. Nukleárna energia, jadrová energia bude súčasťou energetického mixu a O tom sa rozhodujú jednotlivé štáty sami. Máme krajiny, ktoré e, uzatvárajú, vyraďujú elektrárne a takisto sú tu štáty, ktoré zasa plánujú stavať ďalšie, pretože chcú ukončiť uholné tepelné elektrárne. A potom je tu Fínsko, ktoré otvára nové elektrárne, Ide o rozhodnutie, ktoré sa bytostne dotýka jednotlivých členských štátov a ide o to, ako oni pripravia ten vlastný energetický mix a aké zdroje budú využívať. Na európskej úrovni musíme urobiť všetko preto, aby jadrové elektrárne boli bezpečné a aby nakladanie s jadrovým odpadom bolo bezpečné pre životné prostredie a nie len pokiaľ ide o Európsku úniu, ale pokiaľ ide o naše najbližšie susedné krajiny. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Fuglisang za SND. Ďakujem pekne. Ja som v prvom rade. Vážená pani dezignovaná komisárka, ja by som iš položil tú otázku skôr smerom týkajúcim sa obnoviteľných zdrojov energie. Podľa vašej písomnej odpovede budete hodnotiť, či treba revidovať súčasnú legislatívu v oblasti energetiky na to, aby sa dosiahli ciele 55 znižovania emisí v roku 2000, do roku 2030. Súhlasí pani kandidátka s viacerými expertami, ktorí hovoria, že potrebujeme oveľa oveľa vyššie ciele ako tých súčasných 32%, ktoré máme na úrovni 32% do roku 2030, že jednoducho potrebujeme oveľa viac obnoviteľnej energie, aby to išlo až na úroveň 45 Súhlasí s tým pani kandidátka? Simpson. Thank you, Mr. Fuglsang, for your question and... Uh, Ďakujem pekne za vašu otázku. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, tie ciele, ktoré boli spomenuté, boli práve vyrokované a nachádzame sa v situácii, že po troch mesiacoch koncom tohto roku by členské štáty mali poskytnúť prvé klimatické národné plány, v rámci ktorých nám predložia konkrétne kroky, ako chcú dosiahnuť stanovené ciele. Ja viem, že napriek tomu že viaceré členské štáty momentálne ešte vypracúvajú tieto stanovené ciele alebo plány, ako ich dosiahnuť. Boli tu prísľubu, že z dobrovoľného hľadiska dokážu e, tie ciele ešte zdvihnúť. Mali sme minulé radu, minulý týždeň radu pre energetiku a na úrovni jednotlivých štátov boli prezentované viaceré rozhodnutia, ktoré by išli cestou vyšších cieľov, v rámci toho balíčka pre čistú energiu. Takisto musíme umožniť tým krajinám, ktoré nemajú možno nejaké pozitívne environmentálne podmienky, aby spolupracovali teda s inými práve na to, aby dosiahli vyššie ciele a takýto druh mechanizmov spolupráce bude zabezpečený. Ďakujem. Nech sa páči, doplnková otázka. Ďakujem pekne. Ja sa teším, že niektoré členské štáty chcú zvýšiť tú mieru svojich ambícií. Neviem, či sme dostali teda odpoveď, či súhlasíte vy s tým, že treba konkrétne zvýšiť ten cieľ 32% do roku 2030 na vyššie číslo a či teda vy áno alebo nie budete otvárať smernicu o obnoviteľnej energii a že budete navrhovať vyššie ciele, áno alebo nie. Pani Simpson, nech sa páči. Ďakujem. Ja som z Estonska. Našim cieľom je, aby sme do roku 2020 dosiahli 32 v oblasti obnoviteľných zdrojov a potom, keď hovoríme o roku 2030, tak tam máme 42-43 cieľ. Ja si myslím, že je možné dosiahnuť tieto ciele, ale zároveň musíme urobiť viac na to, aby sme obnoviteľné zdroje viac zaangažovávali. Treba jednoducho investovať do výskumu a inovácií na to, aby sme zabezpečili uskladniteľnosť tejto energie a takisto musíme pracovať hlavne na regionálnej úrovni na to, aby sme vytvárali a posilňovali jednotný vnútorný trh, aby obnoviteľné zdroje energie skutočne zabrali na trhu väčší priestor. Tieto kroky sú všetky veľmi dôležité. A vrátim sa ešte k tomu mechanizmu spolupráce. Mali by sme podporovať tento mechanizmus pre spoluprácu, aby členské štáty mohli investovať do kapacít a nástrojov, či už tu teda ide o solárne zariadenia alebo offshore veterné parky, aj keď nebudú teda stávané v ich vlastných, na ich vlastnom území. Nech sa páči, pani Gamon, obnoviteľ, pardon, za skupinu Renew. Ďakujem pekne za váš záväzok, ktorý ste tu prezentovali, a to nielen v písomnej podobe, ale aj dnes, pokiaľ ide o dosahovanie obnoviteľných zdrojov. Ja si myslím, že tieto ciele musíme splniť, musíme sa o to snažiť, ale je to takisto potreba, aby sme to dosiahli v stanovenom čase, pretože čas plinie. Pokiaľ ide o tieto ciele, sú dôležité, pokiaľ ide o podporu predovšetkým projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov v celej Európskej únie a zdroje energie napríklad je vodná energia alebo veterná energia a to sú zasa témy, ktoré súvisia s ďalšími regulačnými opatreniami, kde aj iní komisári zohrávajú svoju úlohu. Čo teda urobíte na to, aby sme vyčerpali celkový potenciál, ktorý máme v Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako napríklad vodná energia alebo veterná energia? A čo chcete urobiť, keď hovoríme o spoluprácu s inými generálnymi riaditeľstvami, aby sme zabezpečili to, že tieto regulačné rámce ako také budú skutočne e, inteligentné, stimulujúce a obstoja v budúcnosti, ako môžeme si v týchto oblastiach stanoviť ďalšie priority. Nech sa páči, pani Simpson. Ďakujem pekne za vašu otázku. Potrebujeme viac zariadení v oblasti obnoviteľ, produkcie obnoviteľnej energie, potrebujeme vyššie ciele, potrebujeme viac investícií, keď hovoríme o zvyšovaní týchto cieľov. Ale zároveň nesmieme zabúdať na určité obmedzenia, či už budú environmentálneho charakteru. Sú tu však aj problémy, pokiaľ ide o verejnosť a jej akceptáciu týchto projektov. v rámci fázy plánovania sa očakáva od členských štátov na základe predmetnej smernice, aby urobili autorizačné postupy, aby tieto boli zoštihlené. To znamená, aby to plánovacia fáza netrvala tak dlho, ako tomu bolo doposiaľ, aby to ale zároveň bolo aj ruka v ruke a v súlade s tými environmentálnymi predpokladmi. Na druhej strane sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o priestor. A v týchto oblastiach budeme musieť spolupracovať s komisármi, ktorí sú zodpovední práve za otázku využívania pôdy, alebo keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, keď súvisí s tým napríklad využívanie biomasy, biomasy keď hovoríme o tých vodných elektrárniach, tak tu treba spolupracovať s komisármi alebo komisárom, ktorý zase zodpovedný za rybolov. Ale veci sa majú tak, že už sa určité veci dosiahli, máme tu konkrétne usmernenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, hlavne vodnej energie, a treba povedať, že tieto usmerenia boli prijaté už minulý rok. Doplnková otázka. Ďakujem pekne, preukázali ste, že si uvedomujete, akú zodpovednosť bude mať, budete mať, ak budete zvolená, na to, aby sa koordinovali tieto snahy. Ako však chcete pomôcť členským štátom, aby tieto projekty skutočne stihli vypracovať v stanovenej lehote, tak aby celá Európska únia dosiahla klimatické ciele. Pretože, ako ste povedali, sú tu projekty, ktoré veľmi meškajú, navyšujú sa náklady a to celé sťažuje to, aby, Európsk, aby obnoviteľná energia bola skutočne taká efektívna, ako to očakávame. Chceli by ste snáď ešte doplniť vašu odpoveď o to, ako by ste pomáhali členským štátom plniť tieto ciele? Pani Simpson, nech sa páči. Toto je veľmi dôležitá pripomienka. Viaceré z tých cieľov neboli splnené, alebo sú tu veľké omeškania. A keď hovoríme o cieľoch pre obdobie do roku 2020, sú tu dva dôvody, že tieto obnoviteľné e, ciele alebo ciele v oblasti obnoviteľnej energie nebudú splnené, pretože tu došlo k omeškaniu na úrovni implementácií a takisto tie opatrenia e, boli niekedy vypočítané až príliš pozitívne. Teraz tu máme nariadenie o správe a práve vďaka tomu budeme mať údaje, ktoré sa budú dať porovnať medzi jednotlivými krajmi. To znamená, budeme dostávať správy každý rok ohľadne toho, čo sa dosiahlo a budeme spolupracovať v tom, aby sme pomohli štátom držať sa tých lehôd a tie správy budú k dispozícii aj Európskemu parlamentu. To znamená, budeme mať správy v kontexte energetickej únie a myslím si, že takýto úzky monitoring takisto prispieje k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu, že by tie pôvodné iniciatívy nemeškali. Ďakujem pekne ďalším rečníkom za výbor Envy je pán Peter Líze, EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa vrátim k otázke klimatickej neutrality. Estonsko bolo na samite proti, malo to svoje dopady. V New Yorku Európska únia nemohla sa zaviazať k tej klimatickej neutralite. A chcel by som pochopiť vašu osobnú úlohu v tejto oblasti. Vy ste vysvetlili vládne, vládnu pozíciu, ale aká bola vaša osobná pozícia pred tým summitom v júni? Takisto ste hovorili o niektorých analýzach, ktoré musela vláda vypracovať. Znamená to, že ste nedôverovali analýzam, súčasnej, súčasnej komisii pod vedením pána Kaneteho, pretože už v novembri vlastne komisia pripravila, vypracovala analýzu a otázka je, ako ministerka nedôverovali ste tejto analýze. Chcel by som vám takisto pripomenúť, že ste nezodpovedali na otázku pána Buzeka, pokiaľ ide o ruskú intervenciu v prípade plynu. Ďakujem pekne, pani Simpson. Ďakujem pekne, pán Líze. Od posledných parlamentných volieb v marci v Estonsku som bola členkou parlamentu, to znamená v júni som už nebola ministerkou, ktorá bola zodpovedná za energetiku, bola som iba poslankyňou parlamentu, ale ako som už skôr bola vysvetlila, Estonsko skutočne je ambiciozne a oddané plánom v oblasti klimatických cieľov to znamená, pred dvomi rokmi sme prijali náš dlhodobý akčný plán v oblasti klima- boja proti klimatickým zmenám, kde sme zhodnotili všetky možnosti ohľadne toho, čo sa dá spraviť, koľko to bude stáť. A prijali sme teda aj ambiciózny klimatický plán. Ak sa teda na to pozrieme v tomto časovom priestore, rok 2017, a bolo to v parlamente odsúhlasené. Takže v podstate bolo to v súlade s našimi predpismi, vyžaduje si to aj parlamentný súhlas, pokiaľ ide o zmeny. Bolo tu vyhlásenie, že znížime e, skleníkové plyny a emisie. Mali sme teraz dopadové hodnotenie a naša súčasná vláda teraz zriadila radu, kde, je, kde sú zastúpení siedmi ministri kľúčoví a diskutujú tam o možnostiach klimatickej neutrality, hovoria teda o tom tento týždeň a ak som správne informovaná, je pripracovaný už aj akčný plán, ako by sa to dalo dosiahnuť a myslím, že do decembra, keď sa bude na úrovni rady o tom rozhodovať, myslím, že už budeme v tejto oblasti mať jednomyselné E, riešenie a očakávam, že členské štáty budú mať z toho iba veľké plusy, ak Európa v tejto otázke bude lídrom. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Ale neodpoveda to na otázku, že aká bola vaša osobná pozícia. Neboli ste ministerka, ale boli ste poslankyňa a bol tam návrh Európskej komisie tento parlament povedal, že rada by sa mala zaviazať k, k klimatickej neutralite už v máji a v júni e, bolo Estonsko ešte stále proti. Takže podporujete tú myšlienku klimatickej neutralite ako poslankyňa? Podporovali ste to, alebo ste boli súčasťou väčšiny, ktorá povedala, že Estonsko sa k tomu nemôže zaviazať? Pani Simpson. Ďakujem pekne podľa môjho najlepšieho vedomia sa táto otázka nedostala do pléna v estonskom parlamente. Takže preberal to výbor pre európske záležitosti a pozícia Estonska nebola proti. Estonsko len potrebovalo viac času, aby prebehli u nás postupy a jedným z toho Ehm, bola tá dopadová štúdia, čo urobíme na to, aby sme boli klimaticky neutrálni do roku 2050 a keď nás porovnáte s inými krajinami, tak si myslím, že máme už istú výhodu, vieme, čo treba urobiť a jedna z tých vecí je, že tento e, produkcia bridlicového plynu, na to je špeciálny región v Estonsku, to sa e, veľmi mení. Takže áno, klimatická neutralita je určite rozumná vec, ak chceme dosiahnuť ten 1,5 stupňa Celzia, tento cieľ. Teda zníženie A iba teda na záver, počas môjho mandátu v Európskom parlamente nebolo takéto hlasovanie. Ďakujem. Okay, thank you. Next speaker is uh, Madame Ďakujem. Teraz pani Gauthar, SAD. Madame Simpson. Pani Simpson. Nedávne útoky na saudské rafinérie e, ukazujú, aký veľmi volatilný je tento, a respektíve aký dôležitý je tento trh pre cenovú stabilitu v Európe. Veľa sa urobilo na diverzifikovanie dodávok energie z tretich krajín, ako je napríklad e, LNG, najmä aby sme boli menej závislí od veľkých producentov plynu, ako je Rusko. Avšak paradoxom je, že e, ako stúpajú ceny ropy, EÚ vidí, ako zrastie závislosť od ruskej ropy, čiže diverzifikovanie e, dodavok z iných zdrojov e, pri zvýšení závislosti to asi nerieši ten e, problém, ktorý je pod tým. Čiže treba hovoriť o iných aspektoch energetickej únie, najmä e, treba hovoriť o našom globálnom ciele uhlíkovo neutrálnej ekonomiky. Aké konkrétne opatrenia navrhnete počas svojho mandátu, aby ste bezpečnosť dodávok e, skompatibilnili s inými opatreniami, napríklad s, s dekarbonizáciou energetického systému. Thank you. Um, this... Ďakujem. Je pravda, že Európa veľmi závisela od dovozov energie. Dovážame plyn a ropu. A aj to tak ostane počas toho prechodného obdobia. Zároveň musíme mať na pamäti, že toto je jeden z našich princípov že energia musí byť teda energetická bezpečnosť musí byť chránená a z tohto dôvodu musíme diverzifikovať zdroje energie aj cesty, po ktorých k nám energia prichádza. Boli tu už otázky o investíciách do infraštruktúry, prečo teda to robíme, aký je nedostatok investícií aj do e, obnoviteľných zdrojov, ale vidím, že niektoré z tých investícií do plynovej infraštruktúry, tak pokiaľ ide o prepojenia, ako aj LNG terminály, to je súčasťou našej energetickej bezpečnosti. A v situácii, a kde sa mm, budú tieto trasy viac koncentrovať a hlavný dodávateľ bude mať väčší podiel. To nie je v súlade s našou energetickou politikou. Ďakujem. Doplňujúca otázka. Áno, okrem zabezpečenia toho, že nebudeme závisieť od niektorých zdrojov, som sa ešte špecificky pýtala na konkrétne opatrenia, pokiaľ ide o iné dimenzie, ako je dekarbonizácia energetického systému. A chcela by som sa na to ešte raz opýtať a prepojiť to s energetickou bezpečnosťou. Sú nové moderné hrozby, než len tá klasická závislosť. Napríklad môžeme hovoriť o kybernetickej bezpečnosti sieti, čo e, je ďalší aspekt, alebo zabezpečiť odolnosť infraštruktúry voči klimatickej zmene. Aké budú vaše iniciatívy v tejto oblasti? Sú tieto dimenzie pre vás prioritné a vo všeobecnosti o 20 rokov Európania sa budú pozerať na vašich 5 rokov ako um, energetická komitárka. Aká bude, aký bude váš odkaz, vaše dedičstvo, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť? Um. Ďakujem. Musíme mať na pamäti, že rôzne zdroje energie nie sú len tak za nič. Takže myslím si, že niektoré investície treba zrealizovať, najmä investície do výskumu a inovácií. Ak teda hovoríme o plyne. Musím hovoriť o zemnom plyne. Vodík nie je kompatibilný s inými zdrojmi energie. A ak hovoríme teraz o vodíku, tak 95% je z zo zemného plynu iba 5% sú obnoviteľné zdroje. A to bude teda jednou z priorít výskumu. A takisto potrebujeme e, výskum, inovácie, e, pokiaľ ide o skladovanie, pretože väčší objem obnoviteľných zdrojov si vyžaduje aj nové alternatívy skladovania a transportu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Prosím, aby ste väčšinu otázok položili v tej e, prvej otázke, pretože ak je príliš veľa otázok v tej doplňujúcej, tak za minútu ťažko môže ich všetky zodpovedať. To je teda taký môj návrh. Ďalší rečník, pán Rope. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tu sedím tu. Vážená kandidátka, vedľa európskej hranice sa v Bielorusku, teda s ruskými financiami, stavia jadrová elektrárne, ktorá porušuje všetky medzinárodné dohovory. Bielorusko e, ignoruje zaťažové testy a výsledky, ktoré e, teda má EÚ, pretože odhalili jasné problémy v štruktúre tejto elektrárne a treba to vyriešiť predtým, než sa e, uvedie do prevádzky Bielorusko chce prevádzkovať elektráreň, ktorá má závažné nedostatky. Aké konkrétne kroky e, plánujete prijať ako e, komisárka, aby ste sa aby sa predišlo novej černobylskej katastrofe hneď vedľa e, európskej hranice. Bezpečnostné testy v Černobyle sa robili po tom, čo bol spustený prevádzky reaktor. Ďakujem. Ďakujem, pán Rope, ďakujem za vašu otázku. Viem, že tá výstavba jadrovej elektrárne je veľmi dôležitá politická otázka pre všetkých Litovčanov. A stojí to veľmi blízko k vášmu hlavnému mestu. Takže čo môžeme urobiť s týmito novými jadrovými elektrárňami, ktoré sa stavajú v tretich krajinách? Môžeme poskytnúť eh, pomoc, podporu, aby vybudovanie a údržba eh, prebiehali pri najvyšších bezpečnostných štandardoch. A takisto môžeme poskytnúť finančnú pomoc eh, týmto stavbám v tretich krajinách, aby tieto postupy boli dodržané. A samozrejme všetky tie záťažové testy a ich výsledky treba brať veľmi vážne. Na to musíme trvať. A takisto jadrová elektráreň bude uvedená do prevádzky, ale my poskytneme usmernenia k tomu, ako dodržať tie bezpečnostné požiadavky. Podľa najvyšších bezpečnostných štandardov Európska únia zároveň poskytne podporu Litve, aby bola pripravená na možné núdzové situácie. Uh, follow-up. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Chcel som konkrétnejšiu odpoveď, ale dobre. Je verejným tajomstvom, že bieloruská jadrová elektráreň bude produkovať elektrínu pre európsky trh. Litva je veľmi blízko k tejto jadrovej elektrárni a už teraz vyhlásila, že nedovolí dovoz tejto elektriny z tejto jadrovej elektrárne, pretože nie, nie je spokojná s bezpečnostnými štandardmi. Ale čo iné členské štáty, iné susedné krajiny, vaša krajina, Estonsko, nebudete importovať túto lacnú elektrínu? Príjmete nejaké kroky v budúcnosti, aby Európska komisia zabezpečila zákaz dovozu elektriny, ktorá neuspokojuje bezpečnostné štandardy. Ďakujem pekne. Pani Simpson. Ďakujem, pán Rope. Ako viete, Esosko, Litva a Lotyšsko sú spolu v energetickej politike a veľmi dobre som spolupracovala aj s vašim ministrom pre energetiku. Takže my traja ešte stále patríme do oblasti Brel, teda Bielorusko, eh, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Chceme sa synchronizovať s kontinentálnou Európou. Mali by, to, mali by tie procesy prebehnúť do roku 2025. Takže je tu pozitívna cesta vpred pre nás, no ale zároveň problém cezhraničnej elektriny a obchodovania s ňou. To nie je len o eh, jadrových elektrárniach, ale aj elektrárniach, ktoré napríklad používajú uhlia a neplatia cenu CO2. A preto majú konkurenčnú výhodu v porovnaní s európskymi elektrárňami. Čiže to je otázka, na ktorú sa musíme mm, pozorne pozrieť eh, čo ovplyvňuje naše trhy. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Pán Borkia, nech sa páči. Ďakujem. EÚ sa určite bude snažiť o obnoviteľnú energiu v zmysle príslušného balíka, ale ako dezignovaná komisárka samozrejme ste povedali, že zemný plyn je ešte veľmi dôležitý v živote európskych občanov, ale zdá sa, že neexistuje jasná regulácia, pokiaľ ide o integráciu európskeho trhu s plynom. Členské štáty ako Taliansko ešte stále závisia od dovozov energie nie len z tretich krajín, ale aj z iných členských štátov. Vysoká cena dovážanej energie mm, ovplyvňuje schopnosť Talianska byť konkurencieschopný a talianských firiem byť konkurencieschopné s európskymi konkurentmi, ktoré majú nižšie národné e, ceny energie. Ako teda plánujete zabezpečiť, aby národné politiky e, v oblasti plynu neboli v poruš- neporušovali uh, hospodárskú súťaž. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Máme dohody na úrovni EÚ, že otvoríme trhy pre cezhraničný obchod. A v tomto prípade to, čo sa dosiahlo teda mm, balík čistej energie ukazuje, ako je možné mm, teda mm, prekonali to obmedzenia trhu na trhu s energiou. Ja viem, že je tu jasné očakávanie, že niektoré tie prvky, ktoré sme dosiahli na trhu s elektrinou, že sa prejavia rovnako aj na trhu s plynom a je tu očakávanie, že aj na trhu s plynom treba teda dať práva občanov, občanom, ktoré už majú e, spotrebitelia v prípade elektriny. Ďakujem. Doplňujúca otázka. Prechod na dekarbonizovanú ekonomiku bude mať sociálny a hospodársky dopad nielen v niektorých konkrétnych územiach únie, ale vo všetkých členských štátoch zavedie komisia podporné nástroje na všetky národné systémy, aby sa podporila táto transformácia, alebo podporí iba niektoré konkrétne oblasti. A spomínali ste, že plynová infraštruktúra musí byť udržiavaná a ja súhlasím. Ako posudzujete rozhodnutie Európskej investičnej banky ukončiť financovanie súvisiace s, plynovým, s projektmi plynovej infraštruktúry po roku 2020? Myslíte si, že vnútorný trh s plynom bude udržateľný aj keď tu nebude finančná podpora EIB. Ďakujem. Madam Simpson. Pani Simpson. Bude viacero projektov infraštruktúry, ktoré budú financované fondom CEF. A Niektoré budú tiež financované z EIB, takže dúfam, že úverová politika EIB bude v súlade s energetickou politikou EÚ. Pýtali ste sa, že čo môžeme urobiť, ehm, pokiaľ ide o ten sociálny dopad a keď hovoríme o plyne, takmer polovica kúrenia závisí od plynu. A musíme mať na pamäti, že energetická efektívnosť je veľmi dôležitý nástroj, ako znížiť e, náklady pre e, naše domácnosti. Čiže jeden z hlavných cieľov bude renovácia e, bytov, budov, teda fond, bytového fondu alebo teda rezidenčných budov a nielen v niektorých krajinách, ale v celej Európe. Najmä pokiaľ ide o teda bytové domy, aby sme e, videli e, zásadné úspory energie a nákladov. Ďakujem. Thank you. Next speaker, Madame Stegrud. Ďalšia rečnička. Vážená pani e, dezignovaná komisárka, pani komisárka, pani Simpson, prepačte, asi som prechladnutá. Som tu nová v parlamente. Pracovala som však v súkromnom sektore v energetike. Po dlhé roky som pracovala s, s investíciami v energetike, rôzne analýzy, správania klientov a tak ďalej. Pri čítaní vašich inštrukcií keď hovoríte, že cie, vašim cieľom je zabezpečiť, aby Európania mali prístup k čistým, do, dostupným energiám. moje skúsenosti sú také, že tieto ciele si odporujú a veľmi ťažko dosiahnutelné a budete si musieť vybrať prioritu. V tejto téme ste už veľa odpovedali, takže ja mám celkom inú otázku. Keďže som žena z energetiky, vo vašich písomných odpovediach čítam, že podiel žien v energetickom sektore v priemere je 22 v celosvetovom ropnom a olejovom priemysle a ste na ochotná na tom pracovať. Aký je tu dôvod? Prečo si myslíte, že je to problém? Pani Simpson. Ďakujem. krátky komentár, komentár k tomu, e, tej predstave, že do, dostupné energie nie sú možné. Verím v to, pretože obnoviteľné energie pochádzajú z miestnych zdrojov a ja viem, že e, kde musím žiť ja v, určité sezóny, tak tam je veľmi lacná energia zo severských e, vodných e, elektrární. Tá je určite veľmi dostupná a bezpečná. Pokiaľ ide o úlohu žien v energetickom sektore, verím, že v každom sektore by sme mali odstraňovať prekážky, ak sú. Dobrý Príklad je to, že v tradičnom energetickom sektore rozdiel medzi e, ženami a mužmi je celkom jasný, ale v čistom energetickom sektoru sú čist, nové čisté technológie, výskum a inovácie. Tu je vyššia participácia a oboch pohlaví. A toto je jedna z dodatočných, alebo jeden z dodatočných e, prínosov, alebo teda e, podnetov, aby sme smerovali k obnoviteľným energiám. Doplňujúca otázka. Ak by každý z nás mohol mať prí, prístup k, k e, vodnej energii, nebolo by to tak, ale nie je tomu to však. Moja otázka znie, prečo si myslíte, že je to problém? čo by bolo dobré číslo. Ak je to dnes 22%, čo by bolo dobré číslo? Pani Simpson. Ja som takéto ciele nestanovila. Keď hovorím o budúcich číslach, viem, aké dôležité je vytvoriť nové pracovné miesta. kvôli našim cieľom klimatickej neutralite, aké to budú pracovné miesta, tie, ktoré budú nové. A z tohto pohľadu som presvedčená, pozície v priemysle, ale taktiež vo výskume a inováciách sú rovnako vhodné pre obe pohlavia. Tieto nové pracovné miesta sa vytvoria. Ak Európa bude lídrom na našej ceste ku klimatickej neutralite a toto je vec, ktorú treba mať na pamäti. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Kelly za EPP. Dobré ráno, pani Simpson. Verím, e, e, je vám pohodlne vo vašom kresle. Veľmi e, jasne ste naznačili, že parlament zohrával dôležitú úlohu pri e, dosahovaní 22 ako cieľa pre obnoviteľné energie. Ako spravodajca tu viem, že je veľmi ťažké to dosahovať. Tiež ste spomenuli, že Estónsko bude mať teraz 32 e, e, a dokonca zelení musia závidieť toto číslo. Jeden z hlavných aspektov smernice o čistej energii je vytvoriť rámce pre komunity, aby mohli participovať na prechode k nízkouhlíkovému systému. Otázka znie, aké konkrétne iniciatíve príjmete, pokiaľ ide o nové obchodné modely v decentralizovanom lokálnom modeli? Ako by ste pozbudzovali komunity, aby e, spravovali svoju vlastnú spotrebu energie, aby prešli obnoviteľným zdrojom, aby boli hlavnými príjemcami energetické ich zmien a tranzície. Ďakujem. Pani Simpson. Ďakujem za túto otázku. Isté, toto bola súčasť plánu, že budeme mať e, viac participácie občanov spôsobom, že budú môcť sami e, produkovať obnoviteľné energie a bolo to veľkým prínosom pri cenách e, solárnych panelov. Pri solárnych e, počítačoch menej nákladných viem dať rady perspektíva z estonského pohľadu a viem, že v Estonsku sme prijeli zákon, ktorý nám dáva možnosť, aby drobní výrobcovia mali veľmi ľahký prístup na troch. My to voláme plug and play. Vytvorilo to vlastne veľký rast pre malých eh, eh, výrobcov solárnej energie cez minipanely. Je to možné, pretože sme E, sme to vyjednali s e, operátormi distribúcie, teda rozvodu. Dobre to funguje. Trh je tu veľmi otvorený a iste je to možné preto, lebo sme vlastne e, údajový hub centrum, ktorý, máme takýto hub, ktorý umožňuje výrobcom a spotrebiteľom fungovať tento druh veľmi pohodlných spôsobov pre e, drobných výrobcov, ako môžu ponúkať svoje výrobky. A to pomôže nám plniť ciele v oblasti obnoviteľných energií. Doplňujúca otázka? Ďakujem veľmi pekne pani Simpson za veľmi zaujímavé odpovede. Zdá sa, že ste e, veľmi praktická a e, viete, že je tu veľa byrokracie pri týchto výrobcoch. Zabezpečíte e, vo vašich legislatívnych návrhoch, aby ne, len nezvyšovali tú zložitosť pre priemysel, malé podniky, verejnú správu, ale naopak pomôžu im v tejto oblasti prekvitať. Nech sa páči, pani Simpson. Máme tu rámec a budeme musieť e, implementovať nástroje, ktoré máme, ktoré nám dávajú možnosť, e, teda tým malým e, drobným výrobcom, aby poskytovali energiu trhu. Súčasne sú tu ďalšie aspekty, napríklad oblasť energetickej účinnosti, kde si je požiadavka, že u nových e, budov tieto musia byť energeticky účinné. Mali by však e, e, vyrábať tú energiu sami. Toto všetko tu je. Členské krajiny by mali implementovať a sprístupňovať ich všetkým zainteresovaným. Teraz e, za skupinu Renew pán Pekarinen. Budem hovoriť vo finštine, ak dovolíte. Ďakujem. E, rád by som vám zaželal všetko dobré. E, ak budete novou komisárkou, verím vo váš úspech v novej pozícii plány pre energetickú účinnosť, už tak pre nás je možné dosiahnuť energetickú redukciu o 40 do roku 2030, avšak ešte sme vzdialení od 50 či 55 Kde by malo byť v budúcich krokoch vlastne, kde by malo byť e, za, náš záujem? v oblasti obchodovania s emisiami alebo vzdielanie e, bremena. Hovorili ste o obnoviteľných energiách. Čo si myslíte o bioenergiách? Bioenergii, to je pre nás Fínov veľmi dôležité jak v rámci toho bloku obnoviteľných energií. Ďakujeme páni, pán Pekarina za vašu odpoveď. Takisto som chcela odpovedať v estonsky. Čakala som na možnosť e, využiť svoj rodný jazyk Zdá sa, že tu nie je nikto z Estonska, kto by sa spýtal otázku. Aby to však bolo jednoduchšie, budem pokračovať v angličtine. A otázka znie, ako možno dosiahnuť e, vyššie percento súhlasím, že energetický sektor musí zohrávať dôležitú úlohu, pretože 75 skleníkových e, emisí pochádza buď z výroby energie alebo z jej spotreby. Sú tu však i ďalšie sektory, ktoré e, tu fungujú ako podpora. Toto bude určite prierezová téma pre komisiu i v samotnej komisii. Tu bude komisár pre Green Deal, pre Zelený Deal. Všetci budeme s ním spolupracovať. E, všetci tí, ktorí sme do, zodpovední za vidie, e, rozvoj vidieka, zdravie, energetiku a tak ďalej, aby sme ukázali, že toto je náš spoločný cieľ. Viem, že e, pán Timmermans bude pozorne sledovať e, nový e, systém ETS. Sú tu veci, ktoré ten systém ešte nepokrýva, avšak určite tu môže byť prínos. Ja tu vidím prínos inteligentnej inovácie, možno spolupracovať v rôznych sektoroch a poskytovať nižší, e, nižší e, dopad takisto e, v oblasti výstavby a tak ďalej. Doplňujúca otázka, nech sa páči. Pokiaľ ide o technológie na sekvestráciu uhlíka, nepreukázali očakávaný pokrok. Jedna e, z možností je dekarbonizácia e, uhlíka, ktorý, kde ide e, syntetické paliva za využitia elektrické energie. My vieme, ukladanie elektrické energie je zložité, ale mohli by sme meniť e, CO2 e, na metán a to by bol spôsob ukladania uhlíka. Chcete podporovať tieto odvážne e, projekty dekarbonizácie, pani Simpson? Ďakujem. Teší ma, že ste nastolili tento otázku ukladania uhlíka toto určite bude totiž jedna jeden z technologických mechanizmov dosahovania uhlíkovej neutrality do roku 2050. Momentálne v EÚ nemáme takéto projekty a sú tu určite kľúčové projekty a naj najbližšia možnosť je v prístave v Rotterdame, kde by mal byť vlastne offshore e, e, možnosť sekvestrácie uhlíka. A ak sa to bude financovať, tak e, už do roku 2023 by mohol fungovať. Dôležité je tu mať verejnú informovanosť a sú tu určité pochybnosti isté, e, pokiaľ ide o ukladanie a samozrejme o zmen, pokiaľ ide o zmenené cieľy, ciele. Teraz pán Korao za nezaradených. Dobré ráno. Pani Simpson. Nuž, e, sú tu veľké e, výzvy, pokiaľ ide o energetiku. Ide o to, aby sa zohľadnilo tých 40 takisto pokiaľ ide o, o chladenie a tak ďalej energetická renovácia budov postupovala len veľmi pomaly. Dôležité je mať veľmi široké spektrum e, opatrení tzv. push pull. Ja sa chcem spýtať, pokiaľ ide o energetické spoločenstvo, to znamená demokratizáciu zásobovania energiami sami sa potom stávate aktívnym faktorom a nie sme tomu vystavení mm. pasívne. Ako chcete zabezpečiť, aby takéto prístupy e, sa ujali i tu v parlamente? Ďakujem. Je to viacero otázok. Pokiaľ ide o, o e, vykurovanie, e, centrálne vykurovanie na diaľku, toto je jeden zo základných jedna zo základných prekážok kde by bolo potrebné viac energetickej účinnosti. Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi. Jeden z, alternatív je produkovať elektrickú energiu aj vykurovanie generačne. 10 energetickej účinnosti sa hneď zaručí. Tiež využívanie bioenergie, e, inteligentná ďalej integrácia medzi sektormi, napríklad eh, nové inovácie, prepojenie sektorov a tak ďalej. Toto všetko môže znížiť náklady. Najväčší podiel však je, eh, by sa mohol dosiahnuť, ak by sme vedeli renovovať. Asi 75 E, bytov či v budovách sú neefektívne, potrebujú renováciu. Keď sa porovnáme s e, budovy dnešné s, e, s budovami z 80. rokov, spotrebujú dvojnásobok energie než tie nové, takže vidíme, že úspory sú naozaj hmat, hmatateľné jednoducho, ako som už povedala, ale e, chýbajú nám prostriedky na renovovanie. na rýchlenie a podporu inovácií. Čo možno robiť? Môžeme sa deliť o najlepšie skúsenosti a niektoré členské krajiny iste objavili inteligentné spôsoby, ako pritiahnuť e, súkromné e, investície. Toto je takisto užitočné pre iné krajiny. Yes, I Doplnková otázka. Ďakujem, uvedomujem si, že som sa spýtal viacero otázok, takže využijem aj túto doplnkovú možnosť, aby som sa spýtal druhú otázku. Predovšetkým teda, pokiaľ ide o energetické komunity, keď hovorím o demokratizácii energetického sektora, tak hovorím o príležitosti, ktorú máme na to, aby sme vnímali občanov ako spotrebiteľov a nie, aby sme počítali teda iba s tým prechodom na úrovni veľkých energetických hráčov. Takže tá otázka je, plánujete využívať vaše riaditeľstvo a využívať opatrenia na to, aby ste išli cestou demokratizácie v oblasti energetickej cesty? Pani Simpsonová, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu otázku. Obnoviteľ, smernica obnoviteľnej energie nám vlastne už dáva tieto nástroje v tom zmysle, že spotrebitelia môžu byť výrobcami. To znamená, môžu produkovať, konzumovať, spotrebovávať energiu, ale aj ukladať ju. A toto sa týka aj občanov, ktorí teda žijú v činžiakoch. Takže takáto mikroprodukcia, ktorá sa týka spotreby energie, je veľmi dôležitá na to, aby sme dosahovali naše klimatické ciele. Je dôležité dosiahnuť to, aby spotrebitelia skutočne z tohto prechodu energetického mali pozitívne, pozitívny osoch a aby sme využívali tie najnovšie technológie, to by mohla byť takisto súčasť tej renovácie, inovácie, napríklad tie solárne panely, ktoré poskytujú tak izoláciu, ako aj energetiku. Ďakujem pekne, pán González Casares a SMD. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne, že ste spomenuli hneď v úvode Galíciu a preto teraz budem pokračovať aj po španielsky. Máme cieľ na úrovni 15 v oblasti interkonekcie do roku 2030. Táto má zlepšiť efektívnosť a takisto pokiaľ ide o obnoviteľnosť a ich prenos z jedného miesta na druhé. Avšak pokiaľ ide o Španielsko, interkonexia so zvyškom sveta je na úrovni 2,8 preto by som sa chcel spýtať, či máme za cieľ 15% a na iných miestach to máme zasa 2,8, tak tento cieľ je jednoducho ťažko dosažiteľný v súčasnosti. Aké opatrenia, a to konkrétne, a aj časové lehoty máte na to, aby sa zabezpečilo plnenie týchto cieľov na úrovni 15% v rámci celej Európskej únie do roku 2030 v rámci komisie navrhnete. A na druhej strane som sa chcel spýtať, že či si myslíte po všetkých tých reakciách, pokiaľ ide o otázku plynu, či kvapalný prírodný plyn je kompatibilný s klimatickými cieľmi z Paríža. Ďakujem. Nech sa páči, pani Simpson. Ďakujem pekne, pán González Casares. Nastolili ste veľmi dôležitú otázku tých interkonekcií, prepojení. Cieľ 10 bol už oddialený to teraz to je teda do roku 2020 a teraz to sa ideme posúvať na rok 2030, ale zvýšilo sa to na 50 To znamená, čo môžeme v tejto oblasti urobiť? Môžeme podporovať regionálnu spoluprácu, môžeme financovať chýbajúce pojivá a touto cestou teda aj pôjdeme, aj v tom zmysle, aby Španielsko Takisto zaznamenalo zvýšenie v miere interkonekcií. Potrebujete väčšiu mieru prepojení. Ja si to veľmi dobre uvedomujem, pretože regióny, ktoré nepatria z geografického hľadiska k jadru Európy, potrebujú takéto napojenia práve pre trh s elektrickou energiou. Avšak myslím si, že toto prepojenie je veľmi dobrým začiatkom a východiskom. Otázka ohľadne skvapalneného prírodného plynu, či to bude naozaj prospešné pre naše dlhodobé ciele v oblasti klimatickej neutrality. V tejto oblasti si myslím, že musíme ísť cestou skôr vodíka a nízkouhlíkových plynov, takisto cestou bioplynov a keď hovoríme o sieťach plynových, tak musíme si uvedomiť, že rok 2030 musí zabezpečiť to, že tieto riešenia budú skutočne do budúcna udržateľné. Ďakujem. Máte možnosť doplnkovej otázky. Ďakujem pekne za vaše odpovede. A pokiaľ ide o tie interkonexie, chcel som byť trochu konkrétnejší. To znamená, vlastne aj vy ste to povedali, že tu máme určité ťažkosti, pokiaľ ide o plnenie týchto cieľov v oblasti interkonexií. Vy ste spomenuli určité opatrenia, ale je možné, že tu budú také krajiny, ktoré pravdepodobne nepôjdu touto cestou a preto sa chcem spýtať bude komisia pripravovať také opatrenia v prípade tých členských štátov, ktorí budú žiadať pokrok v týchto oblastiach? Pani Simpson. Áno, tieto ciele v oblasti interkonekcií sú vyrokované práve na európskej úrovni. A tieto ciele sú pre všetky členské štáty. Nie len 15 do roku 2030, ale sú tu ciele pre tú časť interkonekcií, ktoré by mali byť otvorené voči trhu. A ak tu je na európskej úrovni nariadenie, tak jednoducho členské štáty musia sa snažiť, aby išli cestou k dosiahnutiu týchto cieľov. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Vajs za EPP. Ďakujem pekne, gratulujem vám k vašej nominácii. Ja sa nachádzam tu, hneď pred vami. Ja by som sa chcela spýtať otázku týkajúce sa zvýšenej energetickej účinnosti budov. Z vašej odpovedi pánu Kelimu som vyrozumela, že už máme k dispozícii nástroj, ide tu skôr o otázku ich využívania v členských štátoch. V tom poverovacom liste zo strany pani Lejenovej ste hovorili o zvyšovaní energetickej účinnosti budov. Vieme, že tu máme určité záväzky, ktoré boli prijaté minulý rok a budovy by sa mali v budúcnosti viac priblížiť k cieľom, ktoré sme si stanovili pre najbližšie obdobie. Do roku 2050 by všetky budovy mali splňať tieto kritériá ale predsa len je tu miera renovácie budovy iba na úrovni 1%. to znamená, mňa by zaujímalo, ako chcete zrýchliť tento proces, ako chcete zlepšiť otázku energetickej účinnosti. Chcete otvoriť túto smernicu, ktorá už bola prijatá opätovne? Ďakujem pekne, pani Simpson. Ďakujem vám za otázku. Tie nástroje, ktoré môžem využívať ja na to, aby som monitorovala energetickú efektívnosť a plnenie cieľov v tejto oblasti. Máme národné plány energetické v tejto oblasti a na základe nich môžeme vidieť, aké sú teda jednotlivé ciele v danej krajine a to do konca tohto roku. Ja viem, že sú tu určité obavy, že asi nesplnia tie ciele, ale máme ešte 3 mesiace na to, aby sme rokovali so štátmi a dali im čo možno najlepšie poradenstvo. Oni čakajú aj informácie ohľadne finančnej podpory, ktorú môžu očakávať. Sú tu rozličné možnosti podpory týchto krokov. Sú tu viaceré fondy. Možno tým najväčším, pokiaľ ide o všetky energetické investície, je práve Connecting Europe Facility – nástroj na prepojenie Európy, ale zároveň, pokiaľ ide o tú rýchlosť renovácií, ktorú ste spomenuli, nesmieme zabúdať na to, že väčšina tých peňazí pravdepodobne príde zo súkromného sektoru, malo by to tak byť, budú tu výhodné pôžičky a na tej miestnej úrovni by mala byť disponibilná legislatíva, ktorá umožní aj činžiakovým budovám, aby, ak tam je viacero majiteľov tých bytov v jednej budove, aby si zobrali spoločnú pôžičku, Možno tu môžu byť určité právne obtiaže, pokiaľ ide o riešenie týchto pôžičiek a práve preto chceme spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečiť disponibilitu takýchto pôžičiek. To je možno na dôvažok k tým súčasným plánom, ktoré máme. Nech sa páči, pani Weiss. Ďakujem pekne. Budovy, ktoré majú tu najnižšiu meru energetickej účinnosti, tam bývajú ľudia s nízkym príjmom a niektoré z týchto budov budú musieť byť vyňaté z, vlastne, z parku budov, keď hovoríme o tejto otázke. Ako rýchlo dokážete vyňať tieto budovy z budov, ktoré sa budú renovovať a zároveň zabezpečíte to, že aj ľudia s nízkymi príjmami budú mať prístup k dostupnému obytovaniu? Pani Simpson? Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, presne, tento cieľ renovácie budov, ktoré sú v súčasnosti energeticky neúčinné, niektoré z nich skutočne môžu byť v takej situácii, kedy nie sú napríklad v zimných mesiacoch dostatočné teploty, pretože tie budovy sú neefektívne, ale treba povedať, že za kúrenie ľudia v týchto bytoch musia platiť oveľa viac, ako by mali ale sú tu určité členské štáty, čo do počtu 4, ktoré pripravili národné plány a tieto budú investovať do renovácie sociálnych, tzv. sociálnych bytov, pretože sú tam nájomníci, ktorí sú, čo sa ceny vysokej týka, najviac postihnutí a toto je jeden z tých postupov, ktorý môžeme takisto zvážiť. Avšak to si vyžaduje to, že po renovácii, uvedomiť to, že po renovácii vlastne tie náklady na kúrenie, vykurovanie sa znížia a tie teploty, ktoré človek potrebuje v zimných mesiacoch, sa ľahšie dosiahnu. Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným je pani Reko Zague. Nech sa páči. Vážená pani Simpson, mňa znepokojuje trochu táto situácia, pretože my potrebujeme zmenu európskej politiky a zdá sa, že vy nie ste ochotná robiť tieto zmeny a podporovať ich. Iba malý počet veľkých podnikov si podelilo trh podľa vašich modelov produkcie a predávania energie. Viac ako 50 miliónov občanov Európskej únie trpí na to, že tu je nedostatočná možnosť prispôsobiť sa energetickým zmenám a títo ľudia jednoducho potom musia riešiť svoje problémy s podnikmi, ktoré si riešia zasa iba svoju otázku ziskov. A vy chcete, aby tieto veľké podniky boli financované v rámci toho prechodu energetického. Vedeli by ste ponúknuť snad taký model, ktorý by viedol k udržateľnej a spravodlivej dodávke energie pre všetkých? Ďakujem pekne. Ja vám chcem iba potvrdiť to, že naša komisia sa zaviaže plniť klimatické ciele a nie len teda pokiaľ ide o moje portfólio v oblasti energetiky, e, tento celkový záväzok vzýšiel e, od predsedničky komisie pani von der Leyenovej. Je to taká prierezová priorita, ktorá sa bude týkať takisto podpredsedu Timmermansa, ktorý je zodpovedný za tzv. Green Deal, to znamená, bude prijatý klimatický zákon, bude tu jasný akčný plán. Ale mojou úlohou ako komisárky pre energetiku bude otázka zabezpečenia plnenia všetkých týchto cieľov. Ešte stále sme v, takom, v takej situácii, kde naša energetická bezpečnosť nie je všade zabezpečená, kde pani von der Leyenová chce riešiť krízové situácie, a chceme dosiahnuť konkurencieschopnosť aj s ostatnými regiónmi z globálneho hľadiska. Mojou zodpovednosťou bude postupovať cestou dialogov o energetických otázkach, pretože my chceme motivovať našich partnerov od, k tomu, aby aj oni si splnili svoje úlohy. Toto sú teda nástroje, ktoré ja mám k dispozícii a budem spolupracovať s členskými štátmi a snažiť sa ich motivovať v tom zmysle, aby si zvýšili ciele, ktoré si stanovili. Budem spolupracovať s komisármi, ktorí sú zodpovední za financovanie týchto projektov a budem sa snažiť vysvetliť to, že ten najväčší nedostatok financie je práve v otázke a oblasti energetickej účinnosti a treba tu navýšiť peniaze aj pokiaľ ide o výskum a inovácie. K tomuto sa môžem v tejto chvíli zaviazať, ale tým prierezovým cieľom je ten, aby sme do roku 2050 z Európy urobili prvým kontinentom, ktorý bude z klimatického hľadiska neutrálnym. Ďakujem pekne, doplnková otázka. Parece que hay una pequeña contradicción. Zdá sa, že tu je malý protiklad v tom, čo ste povedali, ale spýtam sa to konkrétnejšie Hovorím o tom energetickom modeli, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Obchod s energiou je v rukách pár podnikov a vlastne máme tu energetické politiky Európskej únie, ktoré vedú k tomu, že sa ohrozuje aj naďalej naša planéta. Preto potrebujeme plán tak naliehavého riešenia, Potrebujeme nový energetický model, potrebujeme demokratickú kontrolu, energetickú účinnosť, menej produkcie energie a menej spotreby energie. Takže teraz sa spýtam trochu konkrétnejšie. Ste teda za to, aby tie veľké podniky aj naďalej dostávali podporu, alebo ste skôr za to, aby naša planéta bola aj naďalej udržateľná pre budúce generácie. Nech sa páči, pani Simpson. Ďakujem pekne. Nuž úprimne povedané, že spotrebiteľa energie sú predsa v epicentre nášho snaženia v tejto oblasti a preto chceme zabezpečiť cenovo dostupnú energiu tým, že budeme diverzifikovať naše zdroje, tým, že budeme podporovať politiky v oblasti cieľov, ktoré sme si stanovili, aby tu bola transparentnosť na úrovni providerov tejto energie, to znamená producentov energie. A takisto chceme aktualizovať, zlepšiť, vylepšiť tie siete v oblasti energetiky, doplniť tie chýbajúce spoje a myslím si, že bude to na prospech nás všetkých, ak tá spolupráca na tejto úrovni, či už na regionálnej, ale neskôr aj na úrovni jednotného vnútorného trhu, bude intenzívnejšia. Pretože väčší trh jednoducho prinesie ceny, ktoré budú si navzájom konkurovať a to bude na prospech situácie. Naše ciele sa nám podarí dosiahnuť iba vtedy, ak budeme mať podporu zo strany občanov. Momentálne je tomu tak a ak tomu tak bude aj ďalej, tak budeme pokračovať tak, aby ľudia videli, že ideme cestou konkurencie aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďalší reči, nech sa páči. Ďakujem pekne. V poslednom mandáte bol boj proti energetickej chudobe poprvýkrát zakotvený do európskej legislatívy takmer 50 miliónov európskych e, domácností si nemôže dovoliť zaplatiť cenu za energie. V roku 2019 si musia vybrať medzi jedlom, kúrením alebo chladením e, u seba doma. Patria tam dlhodobo chorí alebo starí ľudia, ktorí umierajú v horúčavách, pretože si nemôžu dovoliť zapnúť e, klimatizáciu národné energetické a klimatické plány, ktoré predložili členské štáty, nie sú dostatočné. Ako chcete zlepšiť tieto plány a aké mechanizmy príjmete, e, aby sa e, riadne v tomto procese angažovali aj experti na e, klimat, klimu? ako chcete, aby si členské štáty vymieniali osvedčenú prax v oblasti klímy, aby čo najvyšší štandard ambície sa dosiahol a aby ľudia boli naozaj v centre tejto energetickej politiky, najmä tí, e, ktorí trpia energetickou chudobou. Pani Simpson. Ďakujem. Môžem vás ubezpečiť, že správy počas predchádzajúceho mandátu boli veľmi dobrým príkladom toho, čo by sme mali očakávať od členských štátov a regionov. Takže bude to aj súčasťou národných energetických a klimatických plánov, ako teda sa postarajú o ľudí, ktorí nie sú schopní zaplatiť si e, účet za kúrenie či chladenie alebo majú problém zaplatiť si účet za elektrinu. Momentálne je pripraven, sú pripravené iba návrhy plánov. Uvidíme, e, čo bude napokon v tých plánoch koncom tohto roka, ale bude to súčasť výročných správ. Takisto máme tu situáciu, že každý členský štát definuje energetickú chudobu svojim vlastným spôsobom a myslím si teda, že e, energetické bude nám e, observatórium energetických chudoby musí dať riadnu definíciu alebo jasnú definíciu toho, ako sa s touto témou vysporiadať takisto, alebo rovnakým spôsobom v celej EÚ. Ďakujem. Ďakujem, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Veľmi rada počujem, že v končnom, konečne budeme mať definíciu energetickej chudoby, ale chcela by som teda počuť, ako vy chcete zlepšiť tie návrhy plánov, pretože momentálne e, sú od e, takmer, teda od sotva dostatočných až dostatočných dostatočných až po úplne e, nepoužiteľné. Čiže plánujete nejakú technickú podporu. Chcem sa opýtať e, aj takú politickú otázku, pretože myslím si, že energe, energia nie je komodita, energia je základné sociálne právo. Ako komisárka, respektíve ako navrhovaná komisárka pre energetiku pre pred 100 miliónov európskych občanov, čo si vymyslíte? Ďakujem. Nech sa páči, pani Simpson. Áno, súhlasím, že energia zabezpečuje sociálnu inkluzivitu a preto je veľmi potrebná je to potrebná služba. Zároveň, ak hovoríme o energetickej chudobe, Nehovoríme o energii ako o komodite, hovoríme aj o daniach, poplatkoch ehm, a tak ďalej. A to všetko musí byť v centre našej pozornosti. Spýtali ste sa, čo konkrétne môžeme urobiť pre ľudí, ktorí majú problémy, aby si zaplatili kúrenie. No, môžeme poskytovať efektívnejšie vykurovanie Určite to nie je niečo, čo sa urobí hneď e, zajtra a všade, ale sú rôzne technológie, ktoré znížia náklady na vykurovanie a samozrejme renovácia budov bytového fondu tiež zohráva dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pani Paulus za zelených. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem pani Simpson za to, že ste dnes prišli medzi nás. Budem pokračovať po nemecky. Skonštatovali sme, že sme na ceste k do sveta bez emisí, že potrebujeme skôr menej tej plynovej infraštruktúry než viac. Preto som bola veľmi rada, keď ste v písomných odpovediach napísali, že Energy Efficiency First, tento princíp musí platiť aj pre infraštruktúru, súhlasíme s vami. A teraz eh, mám konkrétnu otázku, pretože v tých scenároch sa Ehm, často preceňuje vy potreba plynu a chcela by som teda eh, počuť, či zabezpečíte, že investície z Európskej investičnej banky alebo aj na projekty v spoločnom záujme, eh, že sa tiež budú um, orientovať podľa tohto princípu Energy Efficiency First, aby sme nemali uh, len to nejak ukotvené v tej fosílnej energetike, ale aby sme naozaj boli v klimaticky neutrálnom, aby sme investovali do klimaticky neutrálneho uh, sveta. Na to naozaj potrebujeme ten princíp energy efficiency first. Rada by som počula vašu odpoveď. Pani Simpson. Ďakujem za vašu otázku. Čo sa týka investícií z rôznych zdrojov, jeden zo zdrojov bude Európska investičná banka, alebo teda jej časť, tá klimatická banka. Tieto investície musia byť zladené s našimi klimatickými cieľmi a je jasné, že smerom ku klimatickej neutralite bude musieť byť prioritou budú, prioritou budú musieť byť tie projekty, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov, do energetickej efektívnosti a e, do sietí. Aby sme teda dosiahli naše ciele, budeme potrebať lepšie spojenia, prepojenia a preto e, sa posilň, alebo bude potrebná investícia do o, sietí. Ak hovoríme o CEF, financovaní z fondu CEF, tak v porovnaní so situáciou pred niekoľkými rokmi bude menej plynových projektov a viac projektov na obnoviteľné zdroje a projektov na elektrické prepojenia. To je trend, ktorý je jasný. A myslím si, že tu bude štvrté kolo tých e, zoznamov PCI a že sa na tom zozname už e, zniží počet plynových projektov v porovnaní s predošlým. Ďakujem. Pani Paulus? Áno. Ďakujem. Hovorili ste o tej klimatickej banke a spomínali ste aj klimatické ciele. Mám teda doplňujúcu otázku k tej metalovej stratégii, pretože metán už dnes podľa e, odhadov UN IPCC, e, tam je metán zodpovedný až do 25% za zhrievanie Zeme, lebo síce možno zostáva v atmosfére kratšie, 12 rokov, ale má 85-násobný e, potenciál skleníkového plynu než CO2, aj keď sa to prepočína na 20 rokov. Čiže povedali ste, že potrebujeme diversifikáciu, potrebujeme viac terminálov LNG, potrebujeme diverzifikáciu dodávateľov, Rada by som teda vedela, aká je stratégia, aby sa zabránilo, pretože z toho metánu sa naozaj 10% e, stráti počas toho reťazca, aby sme to teda nepodkopávali e, takýmito e, aktivitami tie naše ciele. Ďakujem. Simpson. Pani Simpson. Áno, je pravda, že Únik metánu je jeden z problémov, ktoré tu v Európe máme. Sme v horšej pozícii v porovnaní s našimi hlavnými partnermi a môžeme sa teda poučiť z ich skúseností. Budú iniciatívy, pokiaľ ide práve o tie úniky metánu a poslanci Európskeho parlamentu budú úzko zapojení do tejto stratégie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Čech Riniu. Ďakujem von der Leyen, zvolená predsednička von der Leyen hovorila, že chce predsedať geopolitickej eh, komisii a asi nie je žiadna energetická oblasť v Európe s politickými dopadmi, ako je energetika. Som rada, že ste boli nominovaná na tento energetický profil, pretože viem, že eh, Európa bude silnejšia, keď sa eh, členské štáty spoja za svojimi spoločnými cieľmi a to je teda udržateľnejšia a zelenejšia a energeticky efektnejšia Európa. Ale tieto ciele musia byť zohľadnené aj v národných energetických a klimatických plánoch členských štátov, aj keď spolutovania musím povedať, spolutovaní musím povedať, že sú tam výnimky. Niektoré členské štáty e, majú vysokú energetickú e, spotrebu a je tu teda riziko veľkého teda opätovného rozdelenia východ-západ a že sa bude málo investovať do klimaticky neutrálnej EÚ. Som veľmi rada, že ste povedali, e, že Estonsko podporuje ciele klimatické neutrality EÚ, ale mali by tam byť ďalšie kroky. Ako komisárka, aké kroky budete považovať za potrebné, aby ste povzbudili tie členské štáty, ktoré zaostávajú so svojimi záväzkami, aby zrevidovali svoje národné ciele, pokiaľ ide tak o národné akčné e, klimatické plány alebo vôbec energetiku vo všeobecnosti? Thank you, Katalin, for... Ďakujem, Katalin, za takéto uh, E, dobré správy. Ja som tu odrezaná od internetu, takže som ani nevedela, že sa Estonsko takto e, vyjadrilo, ale to je odpoveď na predchádzajúce otázky. E, teším sa z toho. Čo sa týka národných energetických a klimatických plánov, vieme, že rôzne členské štáty sa zavezujú k rôznym úrovniam a na rôznej úrovni, pretože východisko je iné každom členskom štáte je iný energetický mix. Niektoré členské štáty veľmi závisia od fosílnych eh, palív a to je súčasť ich miestneho priemyslu a je to aj súčasť tém sociálnej bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia. A musíme si uvedomovať, že e, teda potrebujú špeciálnu podporu. No a keďže už sa chýli hearing ku koncu, chcem ešte raz uviesť e, ten fond spravodlivej transformácie. Viem, že poslanci výboru ITRE veľmi dobre vedia, prečo, sa vytvo- prečo bol vytvorený. Je to nový nástroj, ktorý má pomôcť tým členským štátom, ktoré majú tieto uholné regióny aby sa pripravili, aby sa lepšie pripravili na teda uh, ukončenie používania pevných fosílnych palív. To je trošku iné ako ten uh, fond uh, uh, prispôsobenia sa, uh, ktorý nastupuje až keď prídu vlastne o prácu. Toto bude uh, fond pre členské štáty. Bude to taký nástroj v rokovania s členskými štátmi o ich cieľoch v nadchádzajúcich troch mesiacoch. Ešte stále budeme rokovať. A našim cieľom je mať čo najambicioznejšie ciele. Ďakujem. Doplňujúca otázka bolo by veľmi dôležité stimulovať členské štáty, najmä tie s nízkopríjmovými regiónmi, aby z, prispôsobili svoju energetickú a klimatickú politiku tejto eh, energetickej transformácii. Teším sa na vaše návrhy v tejto téme. A takisto chcela by som ešte nadviazať na to, čo hovorili predošli kolegovia, pokiaľ ide o zníženie emisí v sektore bývania, v sektore dopravy. Toto je mimoriadne relevantný problém v regiónoch, ako je stred stredná a východná Európa, e, kde doprava a bývanie a ich infraštruktúra je skôr energeticky menej efektívna a predstavuje väčší podiel na emisiách v porovnaní s inými regiónmi. Myslím si, že je dôležité vypracovať úzkú spoluprácu s inými komisármi, ako je napríklad komisárka Ferreira v oblasti regionálneho rozvoja, a takisto aj e, s komisárom pre dopravu. Zaujímalo by ma teda, či máte nejaké plány, ako s nimi spolupracovať a aké plány máte na, teda, do budúcej práce. Ďakujem pekne. Pani Simpson, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa považujem za veľmi dobrú negociatorku. Teším sa teda na spoluprácu nielen s komisármi, ale aj s parlamentom a s členskými štátmi, pretože bez takejto spolupráce nedosiahneme naše ambiciózne ciele. predchádzajúcej komisii Aris Kaniete zodpovedal za klímu aj, aj energetiku a v budúcom kabinete budem úzko spolupracovať s Francom Timmermansom, ktorý tiež zodpovedá za DG Klíma a bude koordinovať naše spoločné úsilie, nižšie emisie vo všetkých sektoroch Takže vidím tu e, inteligentnú integráciu so sektormi ako je doprava, bývanie, e, kúrenie, chladenie, ale aj v priemysle. A toto je aj budúca štruktúra našej spolupráce, že všetci že sa, sa budú venovať tejto prierezovej téme. Ďakujem. Ďakujem. A posledná rečnička. Na dnešnom, dnešnom zozname rečníkov pani Spiraky, EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani navrhovaná komisárka. Keďže som posledná, s otázkou. Chcem sa opýtať na podrobnosti dvoch tém súvisiacich s našim spoločným cieľom, teda uhlíkovej neutrality. V prvom rade ide o vytvorenie toho fondu spravodlivej transformácie, kedy sa to udeje, aké financie budú k dispozícii a ako tých 41 regiónov EÚ, ktoré závisí od uhlia, bude z toho profitovať. A druhá otázka. Podľa zvolenej predsedničky Ursuly von der Leyen Komisia plánuje vytvoriť eh, uhlíkovú daň, ktorá má znížiť únik uhlíka a zvýšiť efektívnosť eh, eh, politiky EÚ na hranici. Čiže mohli by ste nám k tomu povedať niekoľko podrobností. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Simpson. Ďakujem za tieto otázky. V prvom rade otázka sa týkala Fondu spravodlivej transformácie a bolo to spomenuté aj v mojom povrovecom liste. Komisár, ktorý predloží ten presný plán, respektíve komisárka, bude pani Ferreira. Čo sa týka mňa, ja chcem, aby tento fond budoval na projektoch pre uholné regióny v transformácii a pomôže malým ostrovom, ktorým chýba ich prepojenie na pevninu. Malo by to pomôcť každému regiónu lepšie sa pripraviť na transformáciu alebo prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. Presný objem tohto fondu je ešte stále predmetom rokovaní, ale bude to súčasťou budúceho VFR. Takže je to iniciatíva, ktorá, ktorú bude mať na stole hneď v prvých týždňoch budúceho mandátu komisie. Takže predpokladám, že do novembra už budú konkrétne odpovede, ale urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby tam bolo dosť prostriedkov na podporu týchto regiónov, aby sa pripravili na túto transformáciu. Čo sa týka tej uhlíkovej hraničnej dane, takisto je to projekt spolupráce spolupráce viacerých komisárov, ktorí zodpovedajú za obchod, financovanie a ja do toho tiež vstúpim. Bohužiaľ, viac k tomu zatiaľ povedať neviem. This is my follow-up because... Doplňujúca otázka, pani Spiraky. Nejaké detaily k implementácii a prevádzkovaní toho tzv. systému prispôsobenia hraníc. Pretože teda iný komisár na to nevedel odpovedať. Teda otázka je, či sa nejako pripravuje táto dezignovaná komisia, aby začala pracovať na tejto téme, alebo je to len téma? Simpson. Thank you. The carbon border... Ďakujem. Táto daň ako téma musí nahradiť terajší mechanizmus a musí byť lepšie než terajší mechanizmus, kde ide o únik uhlíka Nie je tu nejaký záverečný plán. Je tu množstvo nápadov a vklad zo strany členských krajín, ktoré majú konkrétne problémy s nekalou konkurenciou, ale keď hovoríme o takúto hraničnú daň, musí to byť v súlade e, s pravidlami VTO aby to neboli len zamaskované obmedzenia pre medzinárodný obchod. Môžeme ju poňať regionálne a sektorálne. Boli tu prípady, kde sme, sme e, zatvárali naše prevádzky, ale potom dovážame e, energiu z uhlia z krajín, e, E, iných e, elektri- e, trh s elektrinou na regionálnej úrovni tak činí, ale sú tu prípady vlastne nekalej súťaže medzi napríklad Španielskom a Marokom. Toto sú sektorálne otázky, ktoré treba vyjednávať a analyzovať. Ďakujem toľko blok našich otázok. A teraz Pani Simpson, ak chcete, máte 5 minút na e, záverečné poznámky. Ďakujem, vážení poslanci Európskeho parlamentu, aj drahí Európania online. Ďakujem za toto vypočutie, dôležité, minimálne pre mňa veľmi dôležité bolo veľmi intenzívne, ale dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať celkom jasne na mnohé z vašich otázok a že sa mi podarilo vyjadriť obavy. Som pevne presvedčená, že komisária a členovia Európskeho parlamentu by mali spolupracovať. Dnešný dialog e, neberem ako e, osamelý ale skôr ako rozbeh pre silnú a stálu spoluprácu. Ak ma vymenujete za komisárku. A teším sa na spoluprácu s vami, že vás e, budem e, stretávať ako e, súčasť mojej práce. V roku 2017 počas estonského predsedníctva išlo o veľké množstvo európskej legislatívy e, a viem, že e, alebo teda snažila som sa vtedy v mojej funkcii aktualizovať a informovať európskych poslancov. Dnešné vypočutie ukazuje, že parlament je e, dobrý, veľký, dôležitý spojenec, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Moje podne, myšlienky a cieľe ste si vypočuli v mojich úvodných slovách medzi mojimi odpovediami, alebo teda popri mojich odpovediach ešte vyzdvihnem zo pár bodov. Je jasné, že hlavnou obavou vašou je otázka klímy. Bez konkrétnych krokov nemáme pred sebou jasnú budúcnosť. Musíme konať teraz a preto predsednička komisie identifikovala Európsku zelenú dohodu ako hlavnú prioritu pre budúcu komisiu. Zdá sa mi jasné, že Európska komisia by mala smerovať touto, e, k týmto prioritám. Energetická únia bude za, dôležitou bázou, ktorá zabezpečí, aby dostatočné úrovne sa zabezpečili. E, Účinná implementácia existujúcej legislatívy, hlavne balíček čistej energie, bude kľúčovou e, líniou k tejto ambícii Tiež by som chcela zdôležiť, sa budem snažiť o rovnováhu, keď sa bude pracovať na energetickej únii a pokiaľ ide o energetickú úniu, EÚ vytvorila osobitné príležitosti na trvalo udržateľné energie pre našich občanov a priemysel. Je tu unikátny legislatívny rámec pre klimatické riadenie, na čom musíme budovať budúce kroky. Moje budúce kroky sa budú osobne zamerávať na energetickú účinnosť a na zrýchlenie e, rozmestňovanie rýchlych energií. Hlavným e, elementom bude podporovanie e, systémov založených na obnoviteľných energiách a inteligentná integrácia dopravy, priemyslu, vykurovania. Takýto vnútorný trh založený na národnej dimenzii a prepájanie je dôležitý pre dosahovanie našich ambícií. Mnohí z vás zdôraznili význam technologického pokroku a aj na to sa budem zameriavať. Nemôžeme si myslieť, že transformácia je otázkou len predpisov a zákonov. Nemôžno si predstaviť klimatickú neutralitu bez veľkých investícií do inovácií a výskumu. Takto možno posilniť náš priemyselný potenciál. Mnohí ste spomenuli boj proti energetickej chudobe. Nemôžeme prijať, aby mnoho miliónov Európanov mali problém zaplatiť faktúry alebo byť svetkami nárastu výšky týchto faktúr Musíme zabezpečiť e, verejnú podporu pre našu transformáciu. Každý krok e, musí byť preto príjmaný e, s, s zvažovaním post, situácie spotrebiteľov. Mnohí z vás sa pýtali aj na to, čo môže EÚ urobiť v prípade špecifických situácií, najmä pokiaľ ide o zraniteľnejšie oblasti. Spoločne budeme všetci silnejší v boji za lepšiu budúcnosť. Nie, e, žiadny región nemožno e, e, opomenúť. Budem na tom sa podielať ako súčasť kolegia. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, doteraz som hovorila v angličtine, ale na záver by som ukončila zo pár slovami v mojej rodnej estončine. Mul on siiras au olla siin teie ees ajal, mil Euroopa muutub. Je mi veľkou cťou byť tu v čase, keď Európa sa mení. Keď e, pani van der Leyen ako zvolená predsedkynia komisie si stanovila cieľ, aby Európa bola prvá klimaticky neutrálna, neutrálnym kontinentom do roku 2050. V tom ju veľmi podporujem a tie držím, budem sa držať tejto úlohy. Verím, že s vami, členmi Európskeho parlamentu, to dosiahnuť budeme vedieť. Well, much, Ďakujeme vám, pani Simpson. Ďakujem kolegovia za vašu účasť. Tu ukončíme naše vypočutie. Toto popoludne máme stretnutie s koordinátormi so zatvorenými dverami, aby sme evaluovali ten, toto vypočutie. Ďakujem ešte raz.